Okay. Good morning. Dobré ráno všetkým. Vítajte na našej schôdzi a budeme pokračovať s hlasovaním. A prvý bod je správa Dan Daltona o e, lepšom posilnení a modernizácii pravidel e, ochrany spotrebiteľa. Najprv máme kompromis 0 alebo O, neviem. No, viete, čo mám na mysli? Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. A ideme na pozmeňujúci návrh 206. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Kompromis 1. Kompromis 1, pardon. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Teraz eh, ideme na pozmeňujúci návrh 206. Kto je za? proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz preveríme pozmeňujúci návrh 206. E, no, o jedného poslanca za EPP e je tu viac. Teraz v poriadku, zatvárame hlasovanie. Zamietnuté. Teraz ideme na kompromis 2a. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? E, zamietnutý. Teraz ideme na kompromis 2b. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijatý. Teraz ideme na kompromis na pozmiňujúci návrh 214 e, a 215 totožné. Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Teraz ideme na kompromis 4. Kto je za? Proti? Zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 120. E, Kto je za? Proti? Zdržal sa zamietnutý. Ideme e, na kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržal sa e, prijatý. Teraz pokračujeme s pozniesím návrh 206 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na pozmeňujúci návrh 230, e, kto je za, proti, zdržal sa, nie je to jasné, lebo nevidím, tak preveríme 230. O jedného poslanca SAD máme navyše. Zatvárame hlasovanie. Je to zamietnuté. Kompromis 5 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na pozíciu návrh 243, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 6 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz ideme na kompromis 7, to je za proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 8 za, proti, zdržal sa prijatý. na návrh 2, 7, 1 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 9 za, proti, zdržal sa prijatý. 2, 7, 279 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 280 za, proti, zdržal sa prijatý, zamietnutý. Kompromis 10 za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 283 a 284 totožné, za, proti, zdržal sa prijatý. Pozmeňujúce návrhy 288 a 289 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 290 za, proti, zdržal sa prijatý. 291 za, proti, zdržal sa prijatý. Teraz 292 za, proti, zdržal sa prijatý. 293 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 294 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 295 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 296 za, proti, zdržal sa zamietnutý. 297 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 298 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Kompromis 16 za, proti, zdržal sa prijatý, 17 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 18 za, ne, nehlasujeme, lebo sme hlasovali v bloku s predchádzajúcim hlasovaním a teraz ideme hneď na Pozmeňujúci návrh 3, 1, 2 za, proti zdržal sa zamietnutý, 3, 1, 3 za, proti zdržal sa zamietnutý, 3, 14 za, proti zdržal sa prijatý, 315 za, proti zdržal sa, nie to jasné, tak preveríme 315. Zatvárame hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 19 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 11 za, proti, zdržal sa prijatý. Kompromis 20 nie, nehlasujeme. Takže 3, 2, 6 za, proti, zdržal sa. Čo robí SLD? Ešte raz. 3, 2, 6, kto je za, proti, zdržal sa zamietnutý. 3, 2, 7 za, proti, Zdržal sa zamietnutý. Kompromis 4. Nehlasujeme. 3, 4, 1 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 3, 4, 3 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 3, 4, 8 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 3, 5, 0 za. Proti. Zdržal sa zamietnutý. 3, 5, 1 za. Proti Zdržal sa. Nie je to jasné, no myslím, že prijaté, ale preveríme. 3, 5, 1. Zatvárame hlasovanie. Je to zamietnuté. Teraz ideme na 3, 5, 2 za. Proti. Zdržal sa. Zamietnutý. 3, 5, 3 za. Proti. Zdržal sa čo robí Andreas za. Dobre, tak je to prijaté. 3, 5, 4 za, proti. Zdržal sa mm, zamietnutý, 3, 5, 5 za, proti. Zdržal sa mm, zamietnutý, 3, 5, 6 za, proti. Zdržal sa prijatý. 3, 5, 7 za, proti. Zdržal sa prijatý. 359 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 360 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 361 za, proti, zdržal sa prijatý, 362 za, proti, zdržal sa prijatý, 363 za, proti, zdržal sa prijatý, 364 za, proti, zdržal sa <clears throat> zamietnutý, 365 za, proti, zdržal sa zamietnutý, 367 za, proti, zdržal sa zamietnutý. Teraz uh, ideme na 374 a 375 zná, za, proti, zdržal sa prijatý, 376 za, proti, zdržal sa prijatý, 3, 7, 8 za, proti, zdržal sa, to nie je jasné, takže preveríme 3, 7, 8. Zatváram hlasovanie. Je to jasne prijaté, alebo podľa rúk by som to nepovedal, 379 za, proti zdržal sa prijatý, 380 za, proti zdržal sa. Pascal, vy nehlasujete za e PP, lebo ste ukazovali niečo iné. Tak ešte raz, 380 za, proti, zdržal sa, prijatý. Dobre, 381 za, proti, zdržal sa, zamietnutý. 382 e, e, e, za, proti, zdržali sa zamietnuté 383 za, proti, zdržali sa zamietnuté 384 za, proti, zdržali sa zamietnuté 385 za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté 394 za, proti, zdržali sa zamietnuté, potom 397 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Potom pozmenujúci návrh 406 a 7, tie sú rovnaké za, proti, zdržali sa zamietnuté. 408, 409 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 411 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 410 za, proti zdržali sa zamietnuté, 412 za, proti zdržali sa prijaté, 413 za, proti zdržali sa prijaté. Takže teraz 423 za, proti zdržali sa zamietnuté, 421 za, proti zdržali sa zamietnuté, 422 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Štyri, štyri, dva. 442. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Potom Pozmenujúci návrh 54. Všetci ste našli? 54, áno. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 55 za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 56 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 57 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 58 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 81 a 5 tie sú identické. To je za, proti, zdržali sa prijaté. Takže teraz e, pozmenujúci návrh 97. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 98 za, proti, zdržali sa prijaté, 100 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 99 Okay. So, um... Áno, takže pozmenujúci návrh za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 110 za, proti, zdržali sa zamietnutý. 113 za, proti, zdržali sa prijaté. 115 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 116 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz pozmeňujúci návrh 132 za, proti, zdržali sa 132. 132, 132. Kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Pozmenujúci návrh 133 za, proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 168, kto je za? 168, 168, e, kto je za, kto je proti, zdržali sa zamietnuté. A teraz pozmenujúci návrh 172, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz e, ideme hneď na záverečné hlasovanie. Najskôr budeme hlasovať e, o pozmenenej e, návrhu správy, takže otváram hlasovanie o pozmenenom návrhu správy. Končím hlasovanie. Je to e, prijaté 37 za, 1 proti, 1 sa zdržal. Takže blahoželám spolu s pravdajcom a Teraz ešte, kým im dám slovo, tak by som chcela otvoriť hlasovanie pre mandát na začatie medziinstitucionálnych rokovaní. E, končím hlasovanie. Aj to je prijaté 36 za, 1 proti. Dvaja sa zdržali Takže teraz sa chcete ujať slova? Áno, ďakujem veľmi pekne. Hm, to bolo veľmi efektívne hlasovanie a ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom a kolegom a zamestnancom, ktorí pracovali na tomto spise, lebo bol veľmi veľký a skutočne sme ho urobili veľmi rýchlo. Takže chcem všetkým poďakovať za vykonanú prácu a je dobré, že máme veľmi jasný mandát od tohto výboru a dúfam, že sa nám podarí rýchlo začať medzi inštitucionálne rokovania. Dúfam, že už to začneme realizovať pred koncom mandátu. Ďakujem všetkým kolegom a všetkým, ktorí na tomto pracovali. Je to skutočne veľmi jednoznačná pozícia a ja sa teším na trialog a na dobrú dohodu. Ďakujem. Ďakujem a veľa šťastia. To znamená, že budeme pokračovať s ďalším hlasovaním a to sa týka e, povistenia povinného poistenia e, z odpovednosti e, za vedenie e, motorových vozidiel a o, to, ako, o tom, ako vlastne presadzovať túto povinnú, toto povinné poistenie. Takže Dita Charanzová je spravodajkynia. Teraz pozmeňujúci návrh 12, to je za, to je proti, zdržali sa prijaté. Teraz pozmeňujúci návrh 76 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. No a teraz pozmenujúci návrh 14, kto je za, proti, zdržali sa. A zopakujeme to. Pozmenujúci návrh 14 za, proti, zdržali sa, prijaté. Júri 11 za. A tento vypadáva, pretože ten predchádzajúci bol prijatý, takže Teraz pôjdeme na kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pozmenujúci návrh 86, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 87 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Júri 12 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 88 za, proti, zdržali sa prijaté. 89 za, proti, zdržali sa prijaté, 16 za, áno, tento 16 vypadáva, takže 17 e, za, proti, zdržali sa prijaté, 90 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 91 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 21 za, proti, zdržali sa prijaté, 92 za, proti, zdržali sa prijaté, 93 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 5. Skontrolujeme si 93. Končím hlasovanie. Jednoznačne prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 38 38 za, proti, zdržali sa prijaté. 39 za, proti, zdržali sa prijaté. 107 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 108. 108 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Juli 13 za, proti, zdržali sa prijaté. 109 a i o týchto teda nebudeme hlasovať, o 109 a Júri 14. Takže pôjdeme rovno na 40, e, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmenujúci návrh 111 za, proti, zdržali sa, toto nie je jasné, 111, skontrolujeme, 111, končím hlasovanie. Je to prijaté. A teraz kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijaté pozmenujúci návrh 42 a 122, tie sú rovnaké. To je za, proti, zdržali sa prijaté. 43 za, proti, zdržali sa. E, skontrolujeme si 43. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. 44 za, proti, zdržali sa prijaté. 45 za, proti, zdržali sa prijaté. 46 za, proti, zdržali sa prijaté. 47 za, proti, zdržali sa prijaté. 48 za, proti, zdržali sa prijaté. 123 za, proti, proti zdržali sa prijaté. To bol ústny pozmenujúci návrh 126 za, proti, zdržali sa zamietnuté a 130 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz 135 za, proti, zdržali sa e, zamietnuté Júri 1 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijaté. Júri 4 za, proti, zdržali sa e, prijaté. A teraz Júri 6 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz pokračujeme 64 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Skontrolujeme 64. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Šesťdesiat osem za. 68 za, proti, držali sa zamietnuté. A teraz 69 a 70. E, 71 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz júri 10 za, proti, zdržali sa prijaté. A záverečné hlasovanie, a to bude elektronické. Otváram hlasovanie. Prepáčte, ešte tu je jedna vec Urobila som chybu. Vrátime sa trocha k 72. O prvej časti sme nemuseli hlasovať, ale o tej druhej treba hlasovať. Hlasujeme o 72. druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. A teraz to znamená, že teraz môžeme prikročiť k záverečnému hlasovaniu. A to bude elektronické. did it? No, sorry. Um, ah, apparently we have to vote again. Sorry. A musíme opäť hlasovať, zdá sa. Is everybody... There are still five people who have to... Ešte stále chýbajú piati ľudia, ktorí môžu hlasovať, ak teda chcú. More? Ešte dvaja. Dobre, a teraz už môžeme uzavrieť hlasovanie. Je to prijaté. 34 za, 1 e, proti a dvaja sa zdržali, takže e, dite, blahoželám sa všeliať slova. Thank you very much, madam. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcela by som sa poďakovať všetkým teňovým spravodajcom, ktorí so mnou spolupracovali Vďaka vám sa nám podarilo veľmi rýchlo vypracovať stanovisko Európskeho parlamentu a ja dúfam, že toho istého sa dočkáme aj v rade a že sa nám podarí čím skôr začať rokovania. Ďakujem. Ďakujeme, Dita. Týmto môžeme prejsť k ďalšej správe. Ide o návrh nariadenia, ktoré sa týka zriadenia programu pre jednotný trh Ide o konkurenceschopnosť podnikov, vrátanie malých a stredných podnikov a tiež ide o európsku štatistiku. Spravodajcom je kolega Nikola Danti. Začíname návrh 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Kompromis 1 za. Proti? Zdržali sa? Prijaté. Návrh 163. Kto je za? Proti? zdržali sa prijaté. Kompromis 2, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej kompromis 3. Našli ste si ho? Kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej prejdeme k nb 25 Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej návrh 200. Kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 40 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 41, kto je za, proti, zdržali sa. To nebolo jasné, overíme si Agri 41. Koniec hlasovania, zamietnuté. Ďalej kompromis 9, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej nasleduje kompromis 5. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 6 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 7 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Kompromis 8 za. Proti? Zdržali sa prijaté. Návrh 264. a NV32. Tieto sú rovnaké. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overím si to radšej. Koniec hlasovania zamietnuté. pět, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej 266, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 57, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Envy 36 a Agri 51, pardon, 57, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 59, kto je za, proti, zdržali sa prijaté prijaté. Agri 60, kto je za? Proti? Zdržali sa? To si overíme. Overujeme si Agri 60, nech sa páči. Prijaté. Ďalej. Envy 38. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Agri 65. Kto je za? proti, zdržali sa. Ešte raz, nebolo to vôbec jasné. Agri 65, kto je za, proti, zdržali sa, overíme si to. Prosím EPP, aby dvíhali ruky zretelne. Koniec hlasovania. Prijaté. Ale nebolo to vôbec javné. Ďalej prejdeme k návrhu N39, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Ďalej. Dobre, takže elektronicky, nech sa páči. Ešte traja musia odhlasovať. Hlasujeme na ND39. Konec hlasovania. Prijaté. Ďalej, NB 40 a Agri 66. Tieto sú rovnaké, ktoré je za, proti, zdržali sa, prijaté. NB 41 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Agri 67 za, proti, zdržali sa, prijaté. NV 42, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej, Agri Pardon. Prejdeme k návrhu Agri 73. Nech sa páči, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Ďalej. Návrh 277. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Ďalej. 278. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté? Ďalej. Agri 75, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 101 U mne je to na strane 39. Teda nasleduje návrh 101 a ITRE 12. Tieto sú rovnaké. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej. Návrh 102. Kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej Nasleduje návrh 110. Na ďalšej strane 110, nech sa páči. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 119. Sto devätnásť. Kto je za? Proti, zdržali sa prijaté. Ďalej nasleduje Ekon 12. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej prejdeme k návrhu 14, kto je za? Pr- za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej návrh NB8, kto je za? Proti, zdržali sa, zamietnuté, ale overíme si NV8. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej. Ekon 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej návrh 136 pardon, 137. Kto je za? Proti? Združali sa? Zamietnuté. 138. Kto je za? Proti? Združali sa? Prijaté. Agri 19. Kto je za? Proti? Združali sa? Zamietnuté. NV 10 za? Proti? Združali sa? Zamietnuté. Ďalej Ekon 60. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Ekon 70 za, proti, zdržali sa. Myslím, že to bolo zamietnuté, ale overíme si to. Ekon 17. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďalej Ekon 18. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Nebolo to jasné. Ešte raz overujeme si ikon 18. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Rozpočet 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Návrh 143 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Rozpočet 4 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 144 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej Envy 12, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Envy 13 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ďalej Ekon 19 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 146 za, proti, zdržali sa prijaté. Návrh 147 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Agri 21 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Ekon 20 za, proti, zdržali sa prijaté. Agri 22 za, Proti? Počkáme na socialistov. Agri 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Envy 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej 153 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Návrh 155 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalej Overíme si návrh 155, nech sa páči, hlasujte. Prijatý. Ekon 21 za, proti, zdržali sa, overíme si. Ekon 21, nech sa páči. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Teraz záverečné hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté 30 hlasov za, 8 proti. Nikto sa nezdržal, blahoželáme spravodajcovi Nikola nech sa páči, máš slovo. Eh, grazie, presidente. Io... Ďakujem pekne. Myslím, že sme to zvládli veľmi dobre. Je to zložitá téma. A veľa výborov so specifickými kompetenciami sa na tom zúčastnilo. Chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, všetkým eh, pracovníkom, ktorí eh, sa podielali na tejto dôležitej práce. Vytvorili sme predpoklady, aby sme mali silnejší vnútorný trh, ekonomické predpoklady a zdroje pre e, vnútorný trh v budúcich rokoch, takže budeme mať silnejší, viac konkurencieschopný e, vnútorný trh pre malé a stredné podniky. Ja myslím, že to bola vynikajúca práca. No a treba teraz nájsť na rade dohodu ohľadom potrebných zdrojov na to, aby sme mohli realizovať tento dôležitý plán. Ďakujem vám. Thank you very much, Amy. Ďakujeme. Ešte predtým, ako budeme pokračovať, Suzana, vieme, že nás sekretariáta veľmi podporuje v našej práci, ale najmä teraz by som sa rada poďakovala Zuzane, ktorá žiaľ odchádza z nášho výboru, neodchádza z inštitúcií úplne, posúva sa na Európsku komisiu. Ešte raz ďakujeme, Zuzana. Veľmi dobre sa nám s tebou spolupracovalo. Srdečná vďaka. So now we continue with our... Teraz e, pokračujeme s ďalším hlasovaním, oveľa mm, kratším ako predchádzajúce. A teraz budeme hlasovať o návrhu smernice parlamentu a rady o aproximácii zákonov a um, predpisov a administratívnych konaní, čo týka prístupnosti um, produktov a služieb, robíme to elektronicky, otváram hlasovanie. Ešte dvaja ľudia majú hlasovať. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 24 hlasov za, 3 proti, 10 sa zdržali, takže blahoželáme eh, s pravdajcovi Martinovi Lokegardovi. Máte slovo? Je. Ďakujem. Chcel len sa poďakovať všetkým eh, za účasť eh, v tejto veľmi dlhej téme. Bolo to ehm, výborná, tvrdá práca hlavne na strane rady mm, bol veľa pozitívnych pohybov, aby sme mohli uspieť e, s týmto. Takže ja sa chcem poďakovať tiež členským štátom a v neposlednom rade aj vám, kolegom, a e, za výbornú prácu. Takže ďakujem pekne za to, že nie ste proti tomu. Ďakujem. Teraz pokračujeme s ďalším hlasovaním a to je o celom kodexe únie, kde pán Salimovič, spravodajca, otvára hlasovanie. I close the vote. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté. 34 za, 2 proti, 2 sa zdržali. Blahoželám aj vám. Chcete slovo, pán Sadimovič, Nie. Tak ideme na ďalšiu tému a to je o pravidlách e, o sprístupňovaní e, na trhu e, hnojív označovaných CE. To tiež hlasujeme elektronicky. Pardon, ja musím niečo povedať. A než otvorím hlasovanie, chcem požiadať eh, komisiu, chcem sa ich spýtať, či chcú uviesť e, ústne vyhlásenie k tejto téme. Komisia má slovo. E, Dobré e, ráno, pani predsednička, ďakujeme. Viem, že mm, nás požiadali, aby sme hovorili o tom prehlásení, ktoré má komisia vyjadriť pred plenárkou. Samozrejme, ja som radník, takže nemôžem eh, sa vyjadrovať v mene komisie o stanovisku, ktorý zaujme pred plenárkou, no pre na vedomie mm, toto hlasovanie, bolo to súčasťou eh, dohody v trialogu a ja som eh, toto zosúladil a pripravil do briefingu mm, pre komisiu pred plenárkou, ale nemôžem ja sa vyjadriť k tomu, čo komisia, aké stanovisko zaujme. Dobre, ďakujeme, bereme na vedomie a teraz môžeme pokračovať s hlasovaním. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 36 eh, hlasov za, 2 mm, proti, niekto sa nezdržal. Blahoželám, pán Torkano, chcete eh, slovo. O de lungă muncă Am ajuns să votăm astăzi acest um, um, regulament. Po dlhom čase práce dnes nakoniec hlasujeme o tomto veľmi dôležitom naredení uh, o všetkom, čo má prísť na európsky spoločný trh. Ďakujem pekne komisii, ďakujeme pekne Tieňovým a ďakujeme aj vám, predsednička pretože nikto nechcel viesť ten trialog, ako viete. A tiež sa chcem poďakovať sekretariátu, e, pretože e, boli veľmi v ťažkom postavení počas vyjednávaní. Chcem sa poďakovať pánovi Švábovi, pretože vždy bol na mojej strane. Ja som to potreboval a, a vždy tam boli rozdiely v názoroch s inými skupinami. Dobre, takže môžeme ísť e, k e, ďalšiemu hlasovaniu a to je o schváľovaní dohľade na trhu pre poľnohospodárske a lesnícke vozidlá. Pán Danty má slovo. Otváram hlasovanie. Pán Danty je spravodajca. Zatváram hlasovanie. Je to prijaté 36 hlasov za a 2 proti, takže blahoželám spravodajcovi a než e, skončíme naše hlasovanie, Teraz, e, keď e, je to väčšina našich e, členov, tak urobím ďalšie vyhlásenie. Už to odznelo včera, ale väčšina ľudí to nebola, takže opäť si to zaslúži. Catherine, chcem sa vám poďakovať veľmi pekne za všetko, čo ste urobili. Nebolo to vždy veľmi ľahké, hlavne k tej téme autorských práv. A ďakujem za všetky vaše úsilia a za všetko, čo ste robili pre Európu a európske inštitúcie. A určite ešte urobiť veľa dobrej práce v ďalšom eh, konaní. To um, bola emocionálna hlasovanie a teraz pokračujeme so zvyškom nášho programu. Okay, so now we continue. Teraz pokračujeme. We continue with, uh... Pokračujeme e, v našom programe a to bude o e, kyberbezpečnosti, kde Nikola um, Danti ako spravodajca, teda je to naredenie o agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť. Takže prosím, Nikola, podajte správu výboru o vyjednávaniach. Nikola, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem pekne. Je to skutočne veľmi emocionálne e, nabitá chvíľa, ale pôjdeme ďalej. Ja by som chcel povedať, e, že e, po štyroch mesiacoch rokovania a po rakúskom predsedníctve a jeho snahe sa našlo, našla dohoda ohľadom Európskeho aktu o kybernetickej bezpečnosti e, ITRE. E, bol zodpovedný výbor, gestorský výbor a e, potom tam boli ďalšie výbory, ktoré mali konkrétne kompetencie a ide o európsky systém certifikácie kybernetickej bezpečnosti produktov a služieb v informačných technológiách. Nariadenie o kybernetickej bezpečnosti e, v odsekoch 1 a 2 takisto definuje mandát emisí NEC, Európskej agentúry, pokiaľ ide o mm, ľudské a finančné zdroje na pomoc členským štátom v oblasti prevencie a e, riadenia kríz v prípade kybernetických útokov. My sme e, celkovo spokojní s výsledkom trialógu a, novými, a tie nové ustanovenia tie nové ustanovenia urobia európsky trh e, bezpečnejším a spolahlivejším boli tu určité e, návrhy, ktoré náš e, výbor e, schválil a ktoré zlepšia podstatne európsky systém certifikácie, pokiaľ ide o kybernetickú bezpečnosť. Napríklad povinné informácie pre každý typ servi, služby alebo certifikovanej služby alebo výrobu. To zvyšuje dôveryhodnosť takýchto služieb a produktov. Po druhé, prevencia alebo skôr teda predpokladá sa mechanizmus e, revízie e, všetkých e, produktov a služieb v IKT a takisto ide o zaručenie toho, aby e, sa jednoducho plnil určitý, plnil určité podmienky pri tom procese certifikácie týchto výrobkov, podobne ako je to napríklad pri spalovacích motoroch. To znamená, že je to povinné e, pre také produkty a služby, ktoré sú považované za kritické podľa smernice NIS. Bohužiaľ, ne Podarilo sa nám dosiahnuť viac e, vzhľadom na výhrady európskeho, e, pardon, rakúskeho predsedníctva a e, rady, takže potom, ako sa tým ešte budú zaoberať právnici lingvisti, sa bude hlasovať na plenárke 1. marca. Ďakujem. Ďakujem, Nikola. Veľa šťastia so zvyškom v rokovaní. A teraz to znamená, že môžeme prejsť na ďalšie ďalší bod programu na eh, dopoludné zasadnutie a to je verejné vypočutie pardon áno, lebo to mm, sa nerobil včera takže eh, samozrejme najprv máme správu o spise o podpore eh, spravodlivosti a transparentnosti eh, pre užívateľov eh, Business online služieb. Eh, Kristof má slovo. Ďakujem aj ja. Na začiatok sa chcem ospravedlňovať, že som tu nemohla byť včera, no v Kodani bol sneh a ja som sa omeškala, ale je veľmi ľahké vám podať tú správu, lebo Ehm, mali sme len jednu schôzu, jednu formálnu schôzu, a to bolo v decembri. Počas rakovského predsedníctva sme plánovali eh, dve eh, schôze 28. januára a 12. februára. A teda dúfame, že budeme môcť eh, to uzavrieť. Prvá schôza sa využila na to, aby sme hm, pokračili s inštitucionálnym stanoviskom. My sme videli, aké sú výzvy v inštitucionálnych vyjednávaniach, no ešte stále máme dlhú cestu pred sebou, no som tiež dosť optimista, myslím, že budem môcť, e, budem môcť e, zohľadniť všetkých. Samozrejme sú tam isté technické otázky, napríklad operačné systémy, či to máme tiež pokrývať alebo nie. A tiež e, otázky k úrovni harmonizácii. Takže e, je tam celý rad víziev, no myslím, že to dokážeme a budeme mať teda mm, túto vyjednávaciu schôdzu a mm, myslím, že budem môcť e, postúpiť a uzavrieť e, tento spis zákonodárne, pretože tu ide o lepšiu reguláciu online platformiem v porovnaní s dneškom, no ešte stále musia nejaké rokovania prebehnúť, než k tomu dospejeme. Ďakujem, Chris, a veľa šťastia s ďalšími vyjednávaniami. A teraz eh, tu máme eh, správu o eh, ďalšej téme Nikola Dantio, a to je o pravidlách a postupoch pre plnenie a presadzovanie eh, harmonizácie legislatívy o produktoch. Nikola má slovo. Ďakujem, pani predsednička. Mali sme tri trialógy, schválili sme tento legislatívny text pri na prvom zasadnutí v septembri, takže už pred eh, mnohými mesiacmi. A čakali sme, že rada bude mať nejaké všeobecné smerovanie, ktoré by bolo jasnejšie eh, pokiaľ ide o e, dohľad nad trhom, tam vlastne od roku 2013 sa veci veľmi nepohlo. Mm, v podstate nenastala, sme sa nedočkali žiadnej odpovede od e, rady. Napokon sme e, vďaka rakúskému predsedníctvu robili dôležitý krok vpred. Začali sme trialógy, dva, jeden pod rakúskym predsedníctvom, druhý pod rumunským. Definovali sme tie dôležité politické body. Väčšia časť eh, článkov mm, pred, mm, boli predmetom mm, určitej zhody, širokej zhody na rade, ale ešte zostávajú dôležité a pre nás zásadné eh, body, eh, od ktorých nemôže parlament e, ustúpiť, ako napríklad e, vyhodnocovanie zo strany štátov, falšovanie a e, jednotnosť kontrol na colniciach. To sú témy, ktoré, na ktorých nastojíme, my sme ich predložili na rade, bolo by teda nepriateľné, aby sa to neriešilo potom, ako pred rokom komisia predložila test, text. E, v septembri parlament schválil tento text. Bolo potrebné niekoľko mesiacov, aby rada spustila rokovania. Blížime sa ku koncu mandátu. My sme ochotní nájsť určitý kompromis, ale ten kompromis by e, nemal meniť zásadné body, na ktorých sa tento výbor a aj e, tento parlament zhodol. V tejto poslednej fáze týchto posledných eh, mesiac, eh, týždňoch eh, januára na začiatku februára, pokiaľ budeme mať ešte čas, sme ochotní rokovať, tak aby rada jednoducho odblokovala ten, ten postoj, aby sme dosiahli dobrú dohodu pre spotrebiteľov aj pre európske firmy. Thank you and good luck. Ďakujem a želám vám veľa šťastia aj pri tých ďalších rokovaniach a tým Teraz e, môžeme odročiť na 15 minút naše zasadnutie, pretože máme verejné vypočutie, ktoré začne o 10.30, takže sa opäť uvidíme o 15 minút. Ďakujem. Okay, good morning, uh, every... Dobre, dobrý deň všetkým. Budeme pokračovať v našom zasadnutí a máme verejné vypočutie teraz na programe rokovania a týka sa to harmonizácie ako zásady právnych predpisov v oblasti jednotného trhu. A cieľom tohto vypočutia je vyhodnotiť eh, tú skutočnosť a pridanú hodnotu princípu harmonizácie, pokiaľ ide o vytváranie jednotného trhu a aj perspektívy, ktoré by to mohlo mať v budúcnosti, aj s prihliadnutím na oznámenie od komisie ohľadom jednotného trhu v meniacom sa svete. Budeme mať dva panely na toto vypočutie. Prvý panel bude mať za cieľ poskytnúť perspektívu z hľadiska podnikov a mm, spotrebiteľov, pokiaľ ide o harmonizáciu a bude e, mať za cieľ prediskutovať aj praktické aspekty jednotlivých možností e, na prilákanie investícií, príležitosť, e, investičných príležitostí v Únii aj globálne. No aj pokiaľ ide o Hm, konkurenciu na medzinárodnej úrovni a takisto budeme hovoriť aj o možnostiach pre spotrebiteľov, pokiaľ ide o širší výber a vyššiu kvalitu produktov a služieb za nižšiu cenu. A cieľom druhého panelu bude eh, pozrieť sa na rolu harmonizácie v procese integrácie jednotného trhu a takisto prediskutovať eh, diskutovať s legislat- legislatívcami EÚ ohľadom potrieb, potrieb e, týkajúcich sa budúcich opatrení a akcií. Takže budúci rozvoj harmonizovaných štandardov s prihliadnutím na e, ročný e, program komisie týkajúci sa európskej štandardizácie a takisto s ohľadom na nedávne ozna, oznámenie komisie ohľadom harmonizovaných štandardov. Tam sú jednotlivé opatrenia, ktoré sú zamerané na zvýšenie efektivity štandardizácie a na e, to, aby sme sa vedeli vyrovnávať s rýchlým technologickým rozvojom a takisto aj s novými hospodárskymi trendmi a modelmi rastu pri súčasnom podporovaní synergických efektov e, s národnými a globálnymi štandardmi. Takže Môžeme začať tým prvým panelom. Tu máme štyroch rečníkov. Jednak z oblasti podnikov pán Bertol z Eurochambers, potom pán Barisas z Business Europe a pán Bachmann z Eurocommerce. Chcela by som teda na úvod povedať, že mm, ešte teda pokiaľ ide o e, spotrebiteľov, máme tu pani Kojens, generálna riaditeľka e, Európskej organizácie e, spotrebiteľov. Kým teda dám slav, slovo pánu Bertranovi, chcela by som povedať, že každý z rečníkov má približne 10 minút na svoje vyhlásenia. Takže Bertrand, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, pokúsim sa zachovať tých 10 minút, ale nebude to jednoduchá úloha, v každom prípade sa to pokúsim. Ďakujem za pozvanie, hm, za pozvanie Eurochambers, hoci sme eh, boli pozvaní, aby sme hovorili o harmonizácii na jednotnom trhu, predsa len eh, si myslím, že tu ide o budúcnosť jednotného trhu a to je širšie, ako téma, ale ja som sa rozhodol, že to tak urobím, lebo sa blížia európske voľby a dostávame sa ku koncu mandátu tejto komisie, takže som si povedal, že by to bola najvhodnejšia doba, aby sme zrekapitovali, čo sme urobili za eh, tento posledný mandát a aby sme sa pozreli na to, čo treba urobiť v budúcom mandáte eh, v oblasti jednotného trhu. To znamená, čo sme sa mohli ponaučiť z tých posledných rokov eh, a čo treba preniesť do budúcich rokov. Takže samozrejme budem takisto ochotný eh, a rád odpoviem na všetky otázky zo strany poslancov, keď príde hodná doba. Ďakujem. Takže taká menšia prezentácia Eurochambers pár slov. My v zásade reprezentujeme malé e, podniky. E, to je tá najvyššia časť tých našich členov, to znamená malé a stredné podniky a samozrejme pre nich je jednotný trh e, jednou z najdôležitejších vecí, ktorú Európa predstavuje. To znamená, pre nich je dôležité, aby to nebolo len teoreticky, ale aj v skutočnosti jednotný trh. A E, tu je dôležitá dobre premyslená e, dôsledná harmonizácia. Samozrejme, tie prínosy harmonizácie sú veľmi jasné a už boli dobre zdokumentované za ostatné roky, takže to nebudem teraz nejak e, rozvádzať, aký je princíp tej harmonizácie ako taký. No a pred niekoľkými rokmi sme urobili taký prieskum v roku 2014, sme požiadali viac než 700 podnikateľov, e, čo si myslia o e, jednotnom trhu, či je dostatočne integrovaný. 84% z nich odpovedalo že jednotný trh nebol dostatočne integrovaný a to bolo na začiatku súčasného mandátu tejto komisie, Junckerovej komisie a na základ, na, na, na, na to sme si povedali, že by bolo zaujímavé zistiť, aké sú tie hlavné prekážky. Pre, takže spoločne s komisiou a zainteresovanými stranami sme sa zaobrali otázkou prekážok a aké by mohli byť prípadné riešenia. A to tie vidíte tu jednak zložité postupy, nedostatok informácií, pokiaľ ide o pravidlách a požiadavky, pravidlá a požiadavky, rôzne národné e, pravidlá a tak ďalej. To je tých 5, e, tu máte uvedených tých 5 najdôležitejších prekážok, e, ktoré nám teda uviedli. Jedno z riešení podľa podnikateľov je vytvoriť jednotný portál online, ten portál navrhnutý pred niekoľkými rokmi. Myslím, bol čiastočne riešený v rámci reakcie komisie tým, že zaviedla jednotnú digitálnu bránu, e, kde sa riešia tieto online postupy a je to povinné pre členské štáty a ich administratívy, aby niektoré postupy jednoducho riešili online v zásade a Samozrejme, nerieši to tu ďalšiu druhú časť problému a to vidíme v rámci tých piatich prekážok. To sú tie rozdiely v národnej legislatíve, požiadavkách a podobne. Takže myslím, že tá jednotná digitálna brána odpovedala na určité potreby a požiadavky, ale treba to vnímať ako doplnkový prvok harmonizácie. Potrebujeme zjednodušiť pre podnikateľov to pochopenie toho, aké podmienky musia plniť, ako požiadavky musia plniť a Zároveň treba zabezpečiť, aby tie pravidla boli viac harmonizované. A máme, e, teda v rámci e, smerníc a nariadenia o harmonizácie sú rôzne techniky. Nebudem teraz zachádzať do podrobností. Možno na konci prezentácie sa k niečomu konkrétnejšiemu podrobnejšie dostaneme. No a e, Junckerová komisia, čo teda stihla urobiť. Toto je veľmi stručné zhrnutie toho, čo sa urobilo pod Junckerovou komisiou, pokiaľ ide o jednotný trh. E, našťastie komisia definovala jednotný trh ako jedno, jednu z jej e, priorít. V roku 2015 e, spustila dve stratégie pre digitálny jednotný trh a pre jednotný trh a tým pádom vznikol umelý rozdiel, ktorý by e, sa nemal zachovávať medzi digitálnym a nedigitálnym prostredím v kontexte jednotného trhu. Bolo by vhodné, keby sa tieto dve stratégie zaintegrovali do seba. E, tieto ďalšie stratégie, ktoré boli prezentované, komisia e, už začala predkladať legislatívne návrhy. Dnes sa zaoberáme tým, čo sa podalo dosiahnuť v posledných rokoch Európska rada v marci minulého roka požiadala o analýzu toho, čo sa podalo dosiahnuť, že by sa vyhodnotili ešte zostávajúce prekážky vo fungovaní jednotného trhu. Očakávalo sa oznámenie komisie, čo zapadne do záverov rady v decembri. A medzi tým 16 členských štátov v júli minulého roka požiadalo aby komisia vypracovala ambiciózny plán a tiež požiadali e, väčšie záväzky od iných členských štátov. V kontexte tohto listu nie je zaražuje len obsah. Uvádza sa tam, že je treba na novo obnoviť odhodlanie podporovať jednotný trh, ale zaujímavejšie ešte to, kto ho podpísal, ale ešte to je zaujímavejšie, kto ho nepodpísal je zaujímavé, že tie väčšie členské štáty, ktoré by mali byť na tým motor by tento trhu, nepodpísali. Spomeniem osobitne Nemecko a Francúzsko. Tie sa vnímajú ako hnací motor Európskej únie. A ak sa tento motor zasekne, tak vznikne problém. Z pokroku rozvoja jednotného trhu vidíme, že už sa takéto problémy objavujú dochádza k akejsi únave v kontexte jednotného trhu. To súvisí aj s harmonizáciou a prejavuje sa to aj v širšom kontexte tým, čo sa deje v politike a ako sa šíri populizmus a podobne. Toto bolo v oznámení táto únav z jednotného trhu sa prejavila do toho, že je nedostatok výsledkov. Vidíme, že iba 44 spomedzi 67 legislatívnych návrhov, ktoré boli predložené buď v stratégii jednotného trhu alebo digitálneho jednotného trhu alebo v bankovej únii alebo k únii kapitálových trhov iba 44 spomedzi týchto 67 bolo odsúhlasených na úrade troch inštitúcií. To bolo v novembri minulého roka. Predpokladám, že rozdiel až taký značný nie je oproti novembru a dnešnému dňu. Dokazuje to, že potrebujeme nové stimuly. Mňa zarazilo v jednotlivých dokumentoch inštitúcií, dajme tomu v záveroch rady e, z decembra, ďalej v komunikácii z oznámení komisie alebo v uznesení Európskeho parlamentu k balíku jednotného druhu vidíme, že všetky tieto inštitúcie si vlastne navzájom hádžu na seba vinu za nedostatočný pokrok v posledných rokoch. A to je veľmi znepokojivé. Musíme sa snažiť o obnovenie odhodlania. Toto však nie je jasné, ako by sa to mohlo podariť. Nie je dostatok zručnosti ani dostatok ochoty od jednotlivých inštitúcií, aby prevzali zodpovednosť za to, čo je treba urobiť. Vidíme, že ešte stále je problém to, že nefunguje dostatočne jednotný trh. Vidíme to z našich prieskumov. V októbri minulého roka napríklad takmer 70 sa naďalej domnieva, že jednotný trh nie je dostatočne integrovaný. Ešte stále teda je čo doháňať. Budeme naďalej na to upozorňovať, pokiaľ to bude potrebné. Čísla, ktoré sú v oznámení komisie, veľmi rád zopakujem, 183 miliard ročne, toto sú prínosy ktoré by sa objavili, ak by sme pokračovali v integrácii jednotného trhu. To sa týka tovarov, v prípade služieb je to ešte viac balík služieb bol veľkým sklamaním pre komisiu. Elektronická karta bola úplným eh, zlyhaním. A počerkuje to aj táto vynikajúca štúdia. Ja veľmi rád propagujem jej činnosť. Je to štúdia Kodanského inštitútu pre ekonómiu. Taktiež sme spolupracovali ďalšie subjekty okrem iného z Českej republiky a tam sa ukazuje, že by bolo prospešné pre všetky členské štáty, ak by sa pokračovalo v integrácii jednotného trhu. A toto je v rozpore s vnímaním, ktoré niekedy vzniká, že by, by to bolo prospešné iba pre niektoré členské štáty. Táto štúdia dokazuje, že by to bolo prospešné pre všetky krajiny a to je veľmi silný signál. Na záver niekoľko odporúčaní. Nebudem zachádzať do podrobností. Predložíme písomne podrobnejšie odporúčania tesnejšie pred voľbami aj po voľbách. Je treba to zohľadniť v ďalšom volebnom období. Bude e, potrebné zohľadiť viac online pravidla, offline pravidlá, aby do seba viac zapadali. Taktiež e, musíme dosiahnuť rovnováhu medzi právami obchodníkov a spotrebiteľov. K tomuto sa nepochybne kolegyňa ešte vráti. Ďalej, správna implementácia EU legislatívy. Legislatíva je síce pekná, keď sa schváľuje, ale je treba zajistiť, aby sa riadne plnila. Komisia musí si v tomto smere plniť svoje úlohy ešte o mnoho viac ako teraz. Nemali by sme presadovať neoprotekcionistické opatrenia. To je čoraz viac problematické. Menej harmonizácie, pardon, viac harmonizácie, menej goldplatingu a taktiež lepšie príjmanie legislatívy, refit a také pravidlá, ktoré sú prospešné pre malé a stredné podniky. Pravidlá sa to prispôsobuje totiž tým najväčším podnikom, tzv. GAFA. Eh, mali by sme to viac nastaviť na potreby malých a stredných podnikov. Nie je potrebné harmonizovať úplne všetko. K tomuto sa nepochybne kolegovia ešte vyjadria. Napríklad eh, téma pokút eh, sankcií by sa nemuselo, dajme tomu, harmonizovať tak, ako sa to uvádza aj v návrhu o omnibuse. Domnievame sa, že toto by sa malo určovať na úrovni jednotlivých členských štátov. Ďakujeme za túto veľmi konkrétnu prezentáciu. Ďalej pán Barisas z Business Group, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem aj ja za pozvanie pre Business Europe na toto vypočutie. Pokúsim sa doplniť niekoľko informácií k tomu, čo už povedal kolega a dobrý priateľ z Eurošambra. Cezhraničná integrácia trhu to je nevyhnutný predpoklad pre firmy a je ten z hlavných signálov aj z nášho dokumentu. Ak sa nemýlim, už aj sekretariát to sprístupnil aj na toto vypočutie a tiež myšlienka integrácie trhu a ambícií. To vyplýva aj z uznesenia Európskeho parlamentu z 12. decembra balíku jednotného trhu. Toto sú veľmi dôležité aspekty. Harmonizácia môže priniesť prínosy firmám. Tým sa totiž zavedú jednotné pravidlá, nie 28 rôznych súborov pravidiel. Teda je to naozaj reálna predstava v skutočnosti sa tým aj znižia náklady na plnenie pre firmy, ktoré pôsobia v iných členských štátoch, čo môže opäť byť hnacou silou pre hospodársky rast. Videli sme, aký potenciál má jednotný trh, e, to dokazujú čísla, ktoré kolega spomenul. Takýto je teda kontext. Máme aj isté štúdie, ktoré dokazujú, že hodnotové reťazce sú čoraz európskejšie v povahe, nie národné. Aj to teda prináša e, zvýšenie efektívnosti. Jednotný trh zohráva významnú úlohu v tomto smere, podľa nášho názoru avšak. Harmonizácia EÚ neprináša automaticky takéto prínosy. Môžeme ju viesť príklady istých zlyhaní, dajme tomu prvý balík mobility, e, tam nedošlo k dohode medzi legislatívnymi orgánmi. Dajme tomu prijalo sa rozhodnutie na úrovni výboru v parlamente, e, čo sa týka kabotáže. A to by spôsobilo dosť značné e, zníženie efektívnosti z hľadiska životného prostredia a aj ekonomických výsledkov. Dajme tomu sa predpisuje, aby sa prázdne nákladné autá prevážali hore dole Európou, čo je samozrejme neefektívne. Takéto veci sa teda dejú, aj keď ciele sú dobré tejto harmonizácie. Preto sa dnes snažíme upozorniť, že na prospech jednotného trhu harmonizačné opatrenia, aby sa presadili, tieto opatrenia musia splňať tri podmienky. Poprvé, jasné politické ciele, Legislatíva určená na harmonizáciu by mala odstraňovať prekážky, nemala by otvárať priestor pre fragmentáciu trhu napríklad. Najskôr pozitívne príklady. akte kybernetickej bezpečnosti je to veľmi dobrý príklad toho, keď rámec EÚ odstraňuje národné e, systémy a tým sa odstraňuje fragmentácia, respektíve znižuje sa fragmentácia jednotného trhu. My toto vnímame ako príklad harmonizačnej legislatívy, ktorá je prospešná. Na druhej strane sú vysokoaktuálne nové technológie. Podľa nášho názoru tieto nové technológie by sa nemali regulovať eh, ex ante dopodrobná. Dnes sa dosť často hovorí o umelej inteligencii. Zdá sa, že všetci chcú sa k tomu vyjadriť. Riešením nie je podľa nás regulovať túto technológiu vopred. Dôležité sú rámcové podmienky, rámcové e, princípy, ktoré sa budú môcť prispôsobiť e, meniacim sa podmienkam. Uvediem príklad. Smernica o právnej zodpovednosti výrobkov. To pochádza z roku 1985, ale predsa podľa nášho názoru je rámcom, ktorý ešte stále je relevantný práve preto, že stanovuje rámcové podmienky. V tomto smere teda chceme oceniť prístup komisie, ktorý spočíva v tom, aby sa nadrezovali pravidelné kontakty so všetkými aktérmi, ktorí o to majú záujem. A prostredníctvom tejto výmeny názorov, aby sa preverovalo, či je aktuálne platné, aký je dostatočné. Takýto prístup podľa nás je správnejší. Jeden príklad, ale to vlastne načrtne skôr obavy a to súvisí s témou, ktorú všetci spomenuli, a síce minimálna harmonizácia v legislatíve na ochranu spotrebiteľa. Pretože táto minimálna harmonizácia a s ňou súvisiaci prístup súvisí veľmi úzko s fragmentáciou jednotného trhu. Veľmi z nás nepokojujú isté nedávne udalosti, keď prístup plnej harmonizácie bol vlastne potlačený novými návrhmi, ktoré sa vyrokovali. A to mimochodom sa netýka len na nákladov na plnenie, tie by boli vyššie pre firmy, ale týka sa to aj investícií a zamestnanosti. Ak nebudeme mať dostatočnú istotu na trhu, bude dochádzať k fragmentácii a to ovplyvňuje samozrejme investičné rozhodnutia a má to dopady aj na vytváranie pracovných miest. Toľko teda k prvej, prvej podmienke, ktorú považujeme za dôležitú, teda jasné politické ciele ďalej po druhé. Druhá podmienka, národná implementačná legislatíva by nemala prekračovať požiadavky EÚ v ideálnom prípade Samozrejme, je to povolené na základe pravidla minimálnej harmonizácie, to si uvedomujeme, už som sa k tomu vyjadril, ale sú aj prípady gold platingu, čo sa pridávajú pravidlá v členských štátoch. Týka sa to niektorých eh, aktov, aký vrátane plnej harmonizácie, teda tejto problematike je treba sa venovať. Komisia vo svojom oznámení o jednotnom trhu sa eh, k tomu vyjadrila, to nás teší. Jeden z príkladov Opäť je nariadenie o ochrane údajov. My všetci vieme, eh, že GDPR je, eh, určuje globálny štandard a zároveň eh, to vidíme, že v jednom členskom štáte to nariadenie sa transponuje cez 600 stranový predpis, čo je neuveriteľné a nemalo by to nastavať hlavne vzhľadom na to, že GDPR je nariadenie. Navyše členské štáty si zvolia mm, možnosť e, poskytovať usmernenia na národnej úrovni a z e, hľadiska mm, podnikania to vidíme, že sú rôzne prístupy a rôzne výklady k GDPR, čo vedie k veľmi e, rôznym usmerneniam od členských štátov na národnej úrovni a toto rozdrobuje trh. Takže k implementácii to je veľmi dôležité a preto Business Europe obhajuje veľmi transparentnosť e, e, opatrení pre transpozíciu a implementáciu v členských štátoch a tretia podmienka, ktorú si myslíme, že treba splniť, ak chceme byť úspešní s harmonizáciou, e, s harmonizačnými opatreniami a ich účinkami. Myslíme si, že v ideálnom prípade harmonizačné opatrenia by mali viesť ku konvergencii plnenia a plnenie a vymáhanie je veľmi dôležité pre eh, podniky a eh, chcú investovať a vymáhať práva, takže eh, spravodlivosť je dôležitá, kľúčová a chceme, aby komisia čo najviac posilňovala spoluprácu medzi administratívami členských štátov, aby sme dosiahli tú konvergenciu, čo sa týka vymáhania a iniciatívy, o ktorých dnes hovoríme, sa týkajú deregulácií a um, plnení a dohľade nad trhom a dúfame, že e, spoluzakon darcovia dospejú k vyváženému rozhodnutiu v tejto veci a dúfame, že tieto podmienky budú naplnené v tejto legislatíve, takže ďakujem e, toľko k tým trom podmienkam. Ďakujeme, to bolo jasné a teraz ideme k vystúpeniu pána Brechmana z Eurocommerce. Máte slovo? So, uh, thank you. Ďakujem, pripravil som e, nejaké obrázky, ale zaobidím sa bez nich. E, dám vám len krátky vod o Eurocommerce. Predstavujem Eurocommerce. My sme hlasom e, podnikov v Európe a malo maloobchodných a veľkoobchodných a máme 29 miliónov, ktorí pracujú v našom sektore a máme členov 31 európskych e, štátov a to sú združenia podnikov. A aby som to rozdiel na tri témy, o čom chcem hovoriť. Poprvé sa chceme zamerať na mm, prínos výhody spoločného trhu, aké sú obmedzenia pre harmonizáciu, ale aj oblasti zlepšenia. A mm, nemusím hovoriť, že uh, Malý obchod a veľký obchod e, sú šampióni spoločného trhu, ktorý im umožnil, aby hľadali najlepšiu kvalitu a najlepšie ceny produktov na spoločnom trhu. My e, predstavujeme e, tiež značný objem cezhraničného obchodu s výrobkami a z nášho hľadiska vidíme jasné prospechy a prínosy harmonizácie. Myslím si, že mm, tá štúdia, ktorú ukázal kolega Rošambr, eh, ukazuje, že tu tiež eh, potreba ďalšie integrácie z hľadiska mm, podnikov. Myslím, že pre spotrebiteľov eh, sa to teraz uľahčilo, mm, aby sa nakupovalo cezranične a tiež, aby plnili, naplnili svoje práva a tiež je tu lepšia konkurencia. Keď sa pozrieme na malý obchod a veľký obchod e, harmonizácia vedie k právnej istote a tiež zaručuje e, slobodu usídlenia prevádzky v EU a tiež znižuje náklady na plnenie predpisov a najdôležitejšie je tiež spoločný rámec EU pre bezpečné výrobky a vidíme, že uh, zosúľadovanie pravidel vo všetkých členských štátoch tiež vedie k bezpečnosti a k označovaniu a k e, poskytovaniu informácií pre spotrebiteľov. Možno si všetci pamätáte e, správu parlamentu, že e, koľko by to stalo, keby sme to nemali. A za rok 2017 celkový prínos za non Eurobal non-harmonizáciou um, bolo 751 miliard eur a z toho 650 miliard eur by bolo, keby sme <clears throat> ďalej uh, dokončili a naplnili trh pre tovary a služby. A to by uh, bolo 4% z HDP EU. Teda myslím, že to je jasný uh, prospech pre ďalšiu harmonizáciu. A keď vieme, aké sú prínosy, tak môžeme sa pozrieť, aké sú obmedzenia. Myslím, že z nášho hľadiska niekedy vidíme, že nie každý návrh e, je práve vhodný a potrebný. Ja teda myslím, že vždy by e, mal byť e, spoločný trh a mal by sa vylepšovať spoločný trh na základe legislatívy v harmonizácii. Nemalo by to riešiť nejaké špecifické záujmy e, konkrétneho členského štátu alebo uh, nejakého účastníka, ale mali by sa zadefinovať tie cezhraničné e, témy a um, videli sme to v tom bezpečnostnom balíku z 2013 a Videli sme to isté aj eh, pri eh, poslednom pozmeňujúcom návrhu USPD, ktoré rieši kvalitu a tam tiež nebolo hodnotenie dopadu. A myslím, že toto budú témy do zlepšenia alebo pre zlepšenie. A ďalšie obmedzenie sa týka eh, plnenia aplikácie a vymáhania a výkladu práva EÚ. Aké, na čo nám je harmonizácia, keď si nemyslíme, že prejde a že to nebudeme aplikovať alebo vymáhať. A to funguje e, dvom spôsobmi. Komisia musí zabezpečiť, aby členské štáty uplatňovali tie pravidlá a že tieto ich budú vymáhať na svojom území. A vymáhanie v členských štátoch e, tiež e, ovplyvňuje stav EU. E, môže to vytvoriť nerovné podmienky a členské štáty môžu zorganizovať e, vymáhanie práva tak, ako to považujú za vhodné, ale tiež e, to e, vytvára bremeno pre podniky a tiež to rozširuje tú medzeru a priestor pre nekalých obchodníkov. A v tomto zmysle by sme mohli mať väčšiu výmenu a koordináciu a spoluprácu medzi členskými štátmi a Môžeme uvieť príklad, myslím, že e, smernica o službách e, tu netreba predstavať, no e, môžeme povedať, že v roku 2016 Európsky dvor auditorov urobil veľmi dobrú správu, ktorá určite nebola meka a povedali, že jednoznačne zaostáva to vymáhanie a že lehoty sú príliš dlhé, že to trvá dlho a tiež odporúčili prehodnotenie um, postupov pre oznamovanie a tiež e, to má isté um, prospechy a sa tu odhaduje, že um, odhadovaný prínos je 0,1 e, po 0,5 členské štáty e, nevždy riadne plnia tú smernicu alebo ju uplatňujú a ukazuje to aj štúdia z roku 2016 a tiež vidíme, že členské štáty alebo orgány v členských štátoch, ako regulujú malobchod, je e, to veľmi rôznorodé, majú teda rôzne požiadavky pre povoľovanie, pre rôzne prahy na základe veľkosti, e, musíte riešiť dodatočné hodnotenie dopadu a stále sú e, tu preverky ekonomických potrieb ak ktoré e, sú zabranami a tiež e, nie sú transparentné, dlho trvá, kým sa e, dokončia a postupy pre odvolanie nie sú jasné. V členských štátoch sme spustili viacero konaní proti členským štátom, pretože tieto porušovali svoje povinnosti a tieto konania trvajú dlho. Keď sa vrátim k tomu, čo som povedal predtým o tom konaní pre oznamovanie služieb. E, bol by to dobrý začiatok pre e, zlepšenie smernice o službách a nakoniec členské štáty však e, sa starali o to, že ktoré pravidlá budú mať výnimku z oznamovania a chcem povedať, že komisia aktívne začala uplatňovať to konanie pri oznamovaní v terajšej podobe a mala by všetkým členským štátom poslať e, list e, s otázkou, či prijali nejaké e, zákony v 2018, ktoré mali byť oznámené, aby ich začali hodnotiť a tiež by mohli vypracovať usmernenia, ktoré by ukazovali, ako členské štáty naplňajú tie povinnosti, ktoré majú podľa tej smernice, ktoré buď neplňajú alebo ktoré porušujú a chcem povedať otázku e, minimálnej, plnej a maximálnej harmonizácii. Všetky majú jasné pre a proti. Myslím, že keď sa pozrieme na spôsob, akým, ako sa veci majú teraz, je ťažké pre členské štáty niekedy dospieť k dohode, takže plná harmonizácia zase byť e, stále ďaleko, ale to spôsobuje prospech pre podniky aj spotrebiteľov, takže to treba riešiť a treba to spojiť s nedávnym hodnotením komisie o spoločnom trhu. Potrebujeme ísť e, tú e, odvahu a e, musíme prekročiť vlastné ťažké alebo individuálne pravidlá, na ktorých začíname pracovať spolu a môžem pridať, že harmonizácia jeden z mnohých nástrojov, ktoré by ste mohli uplatňovať a najjasnejšia alternatíva je vzájomné e, uznávanie harmonizovaných produktov, takže v e, tomto zmysle nie je potrebné harmonizovať ďalej, ak to je možné urobiť na úrovni členského štátu, ale čo sa týka vzájomného uznávania, vidíme, že príslušné orgány e, neuplatňujú riadne a správne tento princíp a toto by parlament mal zblízka sledovať. Tiež vidíme, že členské štáty zavazajú veľa národných pravidel a tieto sú všetky odvodnené eh, z nadradených dôvodov verejného záujmu, ale eh, mohli by sme eh, sa na to pozrieť a rozšíriť tiež počet národných pravidel a postarať sa o to, aby boli stále aktualizované, aby neboli zastaralé, aby boli vymáhané, ale tiež e, e, je tu ďalšie pravidlo o e, vzájomnom uznávaní, ktoré bude viesť k zlepšeniu. Čo sa týka možnosti zlepšenia, keď sa pozrieme na mm, hodnosť a potrebe zákonov, tak Mali by sme sa um, bližšie pozrieť na uh, usmernenia o lepšej regulácii a tieto by mali všetky inštitúcie lepšie plniť pri vypracovaní legislatíve o spoločnom trhu. Malo by to byť lepšie hodnotenie, že kedy bude minimálna, plná a maximálna harmonizácia potrebná. A keď sa pozrieme na minimálnu harmonizáciu, mali by sme uh, sa vyhnúť uh, gold platingu. Potrebujeme lepšie plnenie a vymáhanie práva EÚ toto je e, veľká prekážka v oblasti e, tovarov a služieb a členské štáty e, dokonca neplňa vlastné pravidlá a možno ak sa pozrieme na alternatívy, myslím, že silnejšia koordinácia, spolupráca a výmena medzi členskými štátmi by mohla pomôcť, pretože to môže um, zvýšiť dôveru a to e, nepotrebuje novú e, legislatívu, ale to by mohla komisia sa ujať e, vedúcej úlohy a môžeme to urobiť napríklad tiež pri novom testovaní a označovaní produktov. Ďakujem pekne. And then um, we go uh, to the Ďakujem a teraz za spotrebiteľov tu máme pani Huyens. Um, ehm, takže uh, máte slovo za Consumer Voice in Europe. Ja uh, bohužiaľ nebudem používať tento uh, názov, ktorý tam nie je v skratke uvedený uh, správne, ale v každom prípade harmonizácia priniesla úspech, e, priniesla užitok e, spotrebiteľom. Celý rad iniciatív e, bol prijatý a implementovaný Európskou úniou a je to jednoznačne v prospech spotrebiteľov. Uvedem niekoľko príkladov. Veľmi často hovorím kolegom z tretich krajín, Spojených štátov, Kanady, Austrálii, Japonska a podobne, že v Európe máme najbezpečnejšie miesto na život, pokiaľ ide o potraviny, chemikálie a finančnú ochranu. Takže Môžeme byť hrdí na túto situáciu, na, tieto, na to, čo sme dosiahli a čo sa nám podarilo spoločne urobiť v Európskej únii. Na druhej strane, európsky spotrebitelia si toto neuvedomujú. Neuvedomujú si, že toto všetko priniesla Európska únia v kontexte e, volieb do EP. My sme pripravili taký fact sheet, e, čo vlastne urobila Európska únia pre spotrebiteľov. Bezpečnosť, lepšie e, e zmluvy, e, viac práv, udrža- väčšia udržateľnosť. Nemali by sme toto teda, e, povedzme, relativizovať tento úspech. A na rozdiel od kolegov z za Business Europe by som povedala, že ten, tá rovnováha samozrejme nie je e, vždy v prospech spotrebiteľa. Napríklad v prípade e, kybernetickej bezpečnosti, o ktorej sa hovorí ako o úspeche, úspechu pre spotrebiteľov, to nie je úspech. Ak máme kybernetickú bezpečnosť, hm, tak tá je na základe dobrovoľných vyhlásení spoločnosti. Ale keď žijete ako spotrebiteľ a závisíte od toho, čo robia spoločnosti vzhľadom na e, kybernetickú bezpečnosť, tak by ste nemali závisieť od dobrovoľných certifikácií, pre ktoré sa môžu alebo nemusia spoločnosti rozhodnúť. A pokiaľ ide o smernicu o zodpovednosť za produkty, Business Europe hovorí, že tá smernica je vhodná na svoj účel. My hovoríme, že nie je, lebo pokrýva len fyzické produkty a nie software. Ale e, kybernetický priestor, digitálny trh, to je vlastne interakcia medzi tovarom a softverom a tam je veľmi tiež ťažké zistiť, kto je zodpovedný vlastne. A je takisto veľmi dôležité, povedať, že harmonizácia je dobrá pre spotrebiteľov, keď má najvyššiu mieru ochrany. Za posledné 10 ročia sme videli, že harmonizácia skutočne priniesla užitok pre spotrebiteľov, keď Európska únia sa nechala inšpirovať osvedčenými postupmi v niektorých členských štátoch alebo v jednom aspoň členských štátov. V 90. rokoch sa prijala smernica inšpirovaná legislatívou, ktorá vtedy existovala vo Francúzsku to je niečo, čo mm, je dobrým príkladom takéhoto postupu a v súčasnosti mm, sa diskutuje e, e, o tejto otázke v oblasti investičných produktov a že o tom, že v Spojenom kráľovstve aj Holandsku vlastne existujú najlepšie postupy, takže to by sa mohlo premietnúť do našej legislatívy. No a potom plná či minimálna harmonizácia, tá diskusia keď harmonizácia nezohľadňuje to, že v niektorých členských štátoch máte vyššiu mieru ochrany, tak to znamená, že harmonizácia by viedla k zredukovaniu e, ochrany spotrebiteľov v niektorých krajinách. A to by bolo veľmi zlé, samozrejme, vzhľadom na to, ako by bola vnímaná Európska únia, pretože niektorí spotrebitelia by vlastne o svoje práva prišli a to by vlastne viedlo k protieurópskym sentimentom, pocitom. No a potom by to pochopiteľne bolo zdrojom populizmu. To sme už videli v roku 2016 e, v prípade e, plnej harmonizácie e, ktorá sa týkala E, v prípade jedného nariadenia, ktoré vlastne takto e, bolo, v dôsledku ktorého sa oslabili napríklad určité aspekty práv spotrebiteľov v Dánsku. No a potom uh, bullying, uh, to znamená uh, v podstate také, uh, také um, prenasledovanie menších hráčov na trhu zo strany tých väčších. Uh, Eh, zo strany agresívnych obchodných eh, partnerov a tak ďalej. Aj tam sa môžeme eh, k tomu stavať proaktívne, tým, že sa vytvoria lepšie štandardy a teraz prebieha práca práve v súvislosti s, s elektronickým obchodom. Európska únia samozrejme sa veľmi angažuje práve v stanovovaní štandardov, ktoré sú hm, priateľské, a teda, ktoré sú um, zamerané na blaho spotrebiteľov. No ale teraz, pokiaľ ide o minim, teda pokiaľ, pokiaľ ide o plnú harmonizáciu, tak si myslíme, e, že e, tá je dobrá pre spotrebiteľov aj e, podniky, keď sa deje teda na tej najvyššej úrovni harmonizácie. Môže sa napríklad využiť vtedy, keď žiadna predchádzajúca legislatíva neexistuje. O to, to platí napríklad v prípade digitálneho obsahu, kde nebola predtým národná legislatíva a návrh komisie skutočne zaviedol vysokú mieru ochrany spotrebiteľov a to aj chválili spolu zákonodarcovia. Ešte to síce nedospelo ku koncu, ale e, je to skutočne jeden z najlepších e, príkladov. Alebo napríklad pokiaľ ide o e, transport, eh, tak tam takisto sa postupovalo takto. To znamená, to je jedna situácia, ale potom je tu harmonizácia toho, čo už je legislatívne upravené v členských štátoch a tam treba sa vrátiť k tomu, čo som povedal. Nesmie sa tým fragmentovať jednotný trh, lebo v podstate eh, tá fragmentácia to bol ten východiskový bod. Minimálna harmonizácia samozrejme neeliminuje tú fragmentáciu, ale ju zmenšuje. Aspoň ju zmenšuje. To znamená, dáva členským štátom možnosť zachovať si vyššiu mieru ochrany spotrebiteľov a zároveň vlastne bráni takým slepým uličkám v rokovaniach, keď nikto proste nechce prijať ten legislatívny rámec. Takže ak niektoré e, zákony e, a ustanovenia už existujú v členských štátoch a v legislatíve Európskej únie, tak e, v podstate by sme nežiaducím postupom mohli viesť v podstate k z obmedzovaniu existujúcej diverzity, e, ktorá existuje v členských štátoch. Ako už povedal tu kolega, nie vždy sa za každú cenu hodí e, harmonizovať e, vyslovene všetko. No a pokiaľ ide o náklady ochrany spotrebiteľov, to treba sprepojiť aj s nákladmi, ktoré súvisia s fragmentáciou a práve preto komisia robí tú kontrolu pripravenosti, fitness check a, a pokiaľ ide o ochranu spotrebiteľov. tak e, tá e, legislatíva na ochranu spotrebiteľov nemusí byť plne harmonizovaná, aj keď nebude plne harmonizovaná, tak tie, ná, e, tie, tie náklady nebudú až tak vysoké. To je niečo podobného, ako sme si povedali v prípade e, podnikov a pri, konkrétne malých a stredných podnikov. Ehm, niektoré spoločnosti kritizujú minimálnu harmonizáciu ako nástroj, lebo to vedie k fragmentácii, ale zároveň sú proti plnej harmonizácii na tej najvyššej úrovni. A to je postoj, ktorý by sa mal prehodnotiť. No a posledná presvitka ešte. E, chcem mm, súhlasiť s predrečníkmi v tom, že harmonizovaná legislatíva bez eh, väčšieho zbliženia eh, toho, ako sa presadzuje legislatíva, to nestačí. To znamená, musíme sa dostať na tú ďalšiu úroveň a pracovať na spoločných postupoch na presadzovanie legislatívy. Tam nie je dostatok spolupráce medzi orgánmi, hoci sú a také iniciatívy ako CPC, to znamená hm, sieť pre spoluprácu pri presadzovaní. Máme e, finančné e, orgány a podobne, ale tu je žiaduce výrazné zlepšenie nielen na papieri, ale aj v praxi, ak aby sa vymieniali osvetené postupy a aby sa postupovalo koordinovanie, ak niečo na jednotnom trhu nefunguje. Ďakujem veľmi pekne. Takže teraz už e, máme za sebou e, vyjadrenia všetkých rečníkov, e, členov panelu a nadišiel čas, aby ste sa vy ako poslanci spýtali na všetky e, otázky a aby ste, sa, teda, aby ste zniesli otázky, ktoré vás zaujímajú. Ďakujem, ďakujem všetkým rečníkom a ďakujem aj kolegovi za prácu vykonanú na Omnibuse za EPP a Neviem teda, ako chcete teraz e, štruktúrovať výmenu e, názorov, ale ja mám predsa len takú stručnú otázku, ktorá pravdepodobne sa zaujíma každého, ak teda dovolíte. E, v každom prípade vy mi poviete, ako, budem, ako by bolo najvhodnejšie postupovať. Ja by som sa všetkých rečníkov spýtal, čo vlastne je nového v tom, čo ste dnes prezentovali? Čo sú tie novinky? Pretože väčšina z toho, čo som dnes počul, nie je pre mňa nová. Ak máme nejaký problém, a to ste potvrdili všetci, musíme si položiť otázku, aké sú aké, či netreba zmeniť naše odpovede, naše reakcia na ten problém. Takže e, keby ste mi každý mohli povedať, je tam skutočne niečo nového e, v tom, o čom ste dnes hovorili, v porovnaní s dobou, keď ste e, začali na tomto pracovať, lebo eh, si eh, treba položiť otázku, či eh, komisia a rada sú natoľko nechápavé, že jednoducho niektoré naše požiadavky ne, ne, nevnímajú, alebo či my sme jednoducho náhodou tie požiadavky neformovali nedostatočne zrozumiteľne alebo nejasne. Takže ja si myslím, že pochopiteľne podniky nie sú dostatočne e, informované o výhodách. Harmonizácia e, ľudia, tak ako spotrebitelia, takisto e, nemôžu byť dostatočne, nemôžu dostatočne oceniť prínosy harmonizácie Eh, pretože eh, eh, jednoducho to, tie postupy nie sú moc vhodné a myslíte si, že nová štruktúra komisia nová, nová štruktúra, komisie, štruktúra komisie, kde má ten podpredseda určité portfólia a zodpovednosti. Myslíte, že nám toto pomohlo? možno nám to skôr ani nepomohlo, pretože ste potvrdili, že máme e, stále problémy na jednotnom trhu a e, že v podstate sa vytvárajú ešte ďalšie prekážky e, realizácii toho projektu jednotného trhu, pretože je tam príliš veľa poistiek a protivách. A to je niečo, čo sa teda musí riešiť na úrovni predsedov a podpredsedov. A potom mám ešte ďalšie otázky. A moja posledná otázka, ako môžeme v dnešnej dobe populizmu, ako môžeme v podstate e, predložiť veľmi jednoduché argumenty na to, že e, je potrebná väčšia harmonizácia. Myslím, že zástupca Euro, Eurochamber na to dobre, e, o tom dobre hovoril. Ako by sme toto mohli jednoducho vteliť do nejakej jednoduchej vety, ktorú by obyčajný človek na ulici pochopil bez nejakého dlhého premyšľania, prečo je dobrá harmonizácia. Takže jednoducho nejaký argument, ktorý by sme mohli uh, používať. Máme tu taký argument, ako je uh, uh, byrokracia. V prípade, že nastane Brexitu, uh, budeme mať 27 členských štát, členských štátov a pochopiteľne v prípade, pochopiteľne v prípade plnej harmonizácie e, jednoducho nebudeme mať 27 rôznych e, e, pravidel, budeme mať len jeden súbor pravidel. Ďakujem. And, uh, out... Ďakujem pekne, Andreas. Ja teda dám slovo všetkým, aby odpovedali. Pascal, neviem, či aj ty máš nejaké otázky. Ďakujem. Aj ja zo skúseností v posledných troch rokoch by som rád formuloval jednu otázku, ktorá by bola adresovaná možno všetkým, e, ale predsa len o konkrétnejšie orientáciám na ochranu spotrebiteľa. A síce, keď by sme potrebovali vedecky nejako dokázať, či by nebolo lepšie, ak keď je v jednej krajine vyššia miera ochrany spotrebiteľa a ja chcem dať spotrebiteľovi ponuku tým, že mu poviem, že jeho miera spotrebiteľa sa zníži na rozumnú úroveň, ale vďaka tomu bude mať v celej Európe rovnaké pravidla. Či by toto by nebolo v záujme spotrebiteľa skôr ako tvrdíte, že v tejto jednej krajine je pravidlo ochrany spotrebiteľa možno na vyššej úrovni a to bráni harmonizácii a tým pádom celý systém ostáva fragmentovaný. Ja by som sa chcela pýtať, či sú k tomuto nejaké štúdie, nejaké vedecké stanoviska, podklady, ktoré by dokladali, že spotrebiteľ by pri zachovaní tohto jedného pravidla najvyššie, tak povediac, bolo tam lepšie, ako keby spotrebiteľ získal rovnaké práva na celom vnútornom trhu, bolo by to praktické, tým pádom by sa mu otvoril celý trh. V rovnakej miere by bol chránený všade a v tomto zmysle by sa cítil chránený vlastne v celom priestore, pretože by pravidla poznal. Namiesto toho, aby ho v jednej krajine teda chránilo toto pravidlo navyše, ale vo všetkých ostatných krajinách by vlastne bol vystavený rizikám. Ako teda spotrebiteľovi, teda respektíve ako môžeme zaistiť, aby jednotný trh eh, bol takto skutočne jednotný, keď sa neustále objavuje argument, že pokiaľ niekde je nejaké prísnejšie pravidlo, tak sa s tým nedá nič robiť. To sa stále už na mnohých úrovniach. To sa deje aj na úrovni trialógov, tam rada vlastne robí presne to. A to má za následok, že situácia pre podniky aj pre spotrebiteľov práve z dôvodu tohto prístupu k minimálnej sa nejako nezlepšuje. Snažíme sa postupne posúvať veci ďalej, ale ja sa k takémuto konaniu staviam kriticky. Pretože v konečnom dôsledku stráca tým nielen firma, čo sa týka právnej istoty, ale v konečnom dôsledku na to dopláca aj spotrebiteľ. Malo by to byť tak, ako hovorí Andreas, jedno pravidlo vlastne má za následok, že podnik podniky už nebudú musieť eh, vyhodnocovať rôzne situácie, to vlastne ušetrí náklady. To znamená, eh, že podľa mňa by aj produkty mali byť cenovo dostupnejšie, tým pádom by bol aj väčší výber na trhu za eh, priaznivejšiu cenu a spotrebiteľ by z toho mal prospech. Toto by bola teda podľa mňa optimálna situácia. Nie za každú cenu presadzovať to jedno pravidlo, ktoré možno je niekde trošku na vyššej úrovni a neuznať jednotnú mieru pravidiel, ktorá by bola tak či tak na vysokej úrovni, ale v harmonizovanej podobe. Pravdepodobne mi odpoviete, že by sa všetky pravidla mali posunúť na najvyššiu úroveň, ale to z praktického hľadiska v mnohých prípadoch sa jednoducho nedá. Vždy je to kompromis medzi najhlbším a najvyšším teda niekde v strede je, treba sa stretnúť podľa mňa. Ďakujeme, Pascal. A, a ja by som ešte rada položila niekoľko otázok. Je zaražajúce, ale je pravda, že dochádza k takéto únave v súvislosti s vnútorným trhom. Podľa mňa je e, povinnosťou nás všetkých e, chce niečo urobiť. Je pravda aj to, čo vravíte, že na seba navzájom inštitúcie hádžu vinu. Ďalej súkromný sektor hádže vinu na inštitúcii. Nemali by sme sa navzájom obviňovať, mali by sme sa snažiť spoločne tento problém riešiť. A tiež eh, tu v Európskom parlamente vnímam akúsi neochotu, pretože žiadame komisiu, aby predkladala návrhy. Tie sa však potom zamietajú Parlament v rôznych oblastiach je veľmi progresívny, čo sa týka energetiky napríklad. Čím viac, tým lepšie, ale v oblasti jednotného trhu, v oblasti služieb napríklad, tu vidíme protekcionizmus. A to je veľká škoda. A myslím, že nám tu chýba mnoho príležitostí na presadenie zmien. Teda je dôležité aj z, pohľady, z pohľadu podnikov osloviť členské štáty, ale aj spomenúť konkrétne, vy spomínate Francúzsko, Nemecko, je to totiž aj v ich prospech, pre ich voličov, teda aj z pohľadu súkromného sektora je podľa mňa vhodné upozorňovať na výhody prehlbeného vnútorného trhu. Chcela by som sa konkrétne opýtať, či máte nejaké konkrétne čísla k dispozícii. Komisia predložila čísla, ktoré súviseli s tým, že by sa zlepšilo o toľko a toľko HDP v priemere, ale dalo by sa to, dajme tomu, pretaviť aj do počtu pracovných miest, do zamestnanosti dajme tomu 100 tisíc alebo 2 tisíc eh, pracovných miest nám chýba, a to by sa tým získalo. Bola by to taká konkrétnejšia predstava. Ako povedala aj Andrea, ďalej, čo sa týka plnenia, aj tu by si mali všetci uvedomiť, kde ich eh, zodpovednosť a snažiť sa o niečo viac. Často totiž ja kladiem otázky komisii napríklad o tom, kde sú problémy v plnení niektorých eh, európskych legislatívnych návrhov v niektorých členských štátoch. Často je to zložité, všetci totiž vedia, poznajú tie staré príklady, dajme tomu, že Francúzsko porušilo veľmi konkrétne legislatívne návrhy, dajme tomu, čo sa týka lyžiarských inštruktorov a podobne. A neustále sa vracia tá istá odpoveď od komisie. Ja chápem, že je ťažké postupovať proti členským štátom, ale je naozaj najvyšší čas konať a ukázať členským štátom, že to myslíme vážne. Inak budeme len produkovať legislatívne návrhy, aj to už je zložité. A keď povieme členským štátom, že vlastne potom sa s tým už nerobí nič, nesleduje sa to, tak sa to niekam neposunie. Je dôležité uviezť konkrétne príklady rázneho konania týmto teda dávam slovo vám späť, aby ste mohli odpovedať na otázky, ktoré tu zazneli. Možno v tom istom poradí. Najskôr pán Bertrand z Eurochambers. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že všetky otázky, ktoré poslanci položili, sú veľmi relevantné, ale tiež sú to tie najťažšie otázky, Neviem, či dokážem na ne až tak e, jednoznačne odpovedať. Myslím, že aj my sami hľadáme odpovede na niektoré z týchto otázok. Toto by mal byť spoločný proces, najmä takto krátko pred voľbami. Mali by sme sa snažiť e, veci naprávať, je to zodpovednosťou nás všetkých. Mali by sme na to upozorňovať verejnosť, by, dajme tomu, vo svojich e, volených okrskoch Zrejme to nerobíte z Bruselu, to zastupuje komisia, ale vy u seba doma sa o to môžete snažiť. E, to je relatívne jednoduché. Ďalej druhá vec. E, regulácia, ktorá vychádza z konkrétnych poznatkov z praxe. Teda prečo sa prijímajú isté opatrenia. To je tiež úlohou komisie predovšetkým keď vybrať sú do hodnotenie dopadu, prečo si, dajme tomu, zvolila taký či onaký prístup, aby teda dokázala, prečo niektoré iniciatívy majú pridanú hodnotu pre tých, eh, na ktoré sú zamerané. Ešte k tej osvete, k propagácii. Myslím si, že je to veľmi dôležité Niekedy sme veľmi prekvapení tým, keď zistíme, že naozaj je, je veľmi hlboká nevedomosť o základných princípoch, ktoré tu existujú už mnohé roky, dajme tomu vzájomné uznávanie. Niekedy je zaražajúce, ako zle informovaní sú aj podnikatelia o pravidlách vzájomného uznávania. Sú tu vlastne práva, z ktorých oni majú prospech. A preto ich nepoznajú. Teraz na otázky pána Arimu je dôležité mať právnu istotu. To je naozaj nevyhnutné. Môžeme sa tu akademicky baviť o tom, či chceme mať minimálnu alebo maximálnu mieru harmonizácie, aj keď my uprednostňujeme maximálnu, ale to nemôže byť len na prospech spotrebiteľa. Ja dajme tomu hovorím presný opak toho, čo hovorí Monik. Právna istota z nášho pohľadu je kľúčová. Napríklad GDPR alebo aj geoblokovanie. Teraz už je to v platnosti od konca minulého roka. Uvidíme, čo to spôsobí. Očakávame prípady a keď sa prípady objavia, veľmi rád vás o nich poinformujem konkrétnejšie. Teda právna istota je nevyhnutná. Ďalej, čo sa dá urobiť. Aj tu sa snažíme vychádzať z poznatkov z praxe. Ak nebudeme konať, tak stratíme produktivitu. To by som opäť mohol spomenúť túto štúdiu z Kodane, kde sa hovorí, že naša produktivita v sektore služieb zaostáva oproti iným obchodným blokom USA alebo iné obchodné bloky vo svete. My zaostávame. Ak nebudeme konať, tak stratíme konkurenceschopnosť a budeme chudobnejší v dôsledku toho. Takéto jednoduché to je. Toto by sme mali povedať aj občanom a ak nebudeme konať, budeme všetci chudobnejší. Ďakujeme pekne, pán Barisa za Business Europe. Ďakujem. Ďakujem aj za otázky. Pokúsim sa vyjadriť k obom otázkam od pána Švába a od pána Ahimo. Najskôr k tomu, čo je nové z toho, čo sme povedali. Teší ma, že ste si všimli tých 10% nového. 90% informácií nebolo nových, e, to ste počuli aj pred 5 rokmi. Je to preto, že oznámenie komisie z novembra už to načrtlo. Uvádza sa tam, že sú medzery v plnení Teda to, čo sa odsúhlasilo pred istým časom, sa zatiaľ ešte nesplnilo, alebo neplní sa to. Ďalej druhá vec. Komisia upozorňuje na opätovný vznik prekážok. A to nielen v kontexte nových oblastí, napríklad digitálnej oblasti, ale aj klasické oblasti jednotného trhu, tzv. Teda aj tu sa opäť vracajú prekážky a to je veľmi znepokojivé. Znamená to totiž, že sa dejú isté veci, ktoré vlastne nás posúvajú späť do minulosti v podobe jednotného trhu. E, strácajme veci, ktoré sme boli za automatické. Preto, teda ako vravím, 90% z toho, čo vravíme, sa opakuje Keď hovoríme o posúvaní späť jednotného druhu vrátil by som sa k legislatíve o ochrane spotrebiteľa, čo sa týka minimálnej harmonizácie. Minimálna harmonizácia s tým súvisiace opatrenia znižujú fragmentáciu. Ja by som to však povedal inak. Minimálna harmonizácia a s tým súvisiace opatrenia vlastne legalizujú fragmentáciu trhu na EÚ. Vlastne zvyšujú legitímnosť tejto fragmentácie na úrovni EÚ. Z nášho pohľadu, z firemného pohľadu, by to tak nemalo byť. A rozhodne by to nemalo byť cieľom legislatívy o jednotnom trhu. E, čo sa týka tých zvyšných 10% toho nového, čo sme spomenuli, ja by som sa vrátil k svojmu príkladu o akte počítačovej bezpečnosti. Rýchlosť, ktorou sa rozvíja datová ekonomika, a rýchlosť dátových prenosov, to si vyžaduje tiež odzrkadlenie aj v legislatívnom rámci. My tento akt kybernetickej bezpečnosti považujeme za úspech, pretože je tam robustný mechanizmus spolupráce medzi um, komisiou a aktérmi práve preto, aby bolo možné reagovať na veľmi rýchly vývoj v oblasti kybernetických hrozieb. To môže prebehnúť veľmi rýchlo. Dnes máte v rukách e, tovar alebo službu, ktorá má bezpečný certifikát a zajtra odrazu zistíte, že už tento certifikát neplatí, pretože e, hackery, dajme to prostredníctvom algoritmy a podobne. Teda rýchlosť v tomto smere je nevyhnutá, preto flexibilné regulačné rámce musia existovať na prospech nás všetkých, vrátane spotrebiteľa, tak aby boli spotrebitelia chránení dostatočne rýchlo a efektívne. Isté, že firmy, ktoré rozvíjajú tovary a služby, tiež e, majú záujem na tom, aby takýto rámec existoval. Toľko teda k týmto novinkám, ktoré sa tu objavujú v dnešnej diskusii. Ešte posledná poznámka. O tom, či e, štruktúra komisie s podpredsedami nám pomohla alebo nie, ja by som e, odpovedal na túto otázku veľmi e, priamo. Poprvé, štruktúra komisie je záležitosťou komisie a my sa domnievame, že sú E, tam e, modrí ľudia, ktorí vedia, ako e, zriadiť svoju inštitúciu. Je tu však iná vec, že dúfame, že mm, mm, nasledujúca komisia zabezpečí, že vo všetkých službách a generálnych rejiteľstvách budú brať ohľad na spoločný trh, takže nebude to len jedno DG, ktoré bojuje za spoločný trh každý deň. Takže um, dúfam, že bez ohľadu na to, akú štruktúru si Európska komisia zvolí, budú brať na to zreteľ. A tiež otázka, že ako sme to pretavili na záujem občanov. Je to jednoducho to, že občania majú potom uh, lepší výber a majú dôveru, že tie produkty sú bezpečné a tiež môžu si ich kúpiť. Takže ide aj o kúpnu silu, ktorá musí tých ľudí uspokojiť a Tiež to máme našich voličov ako aj vy. E, my ich máme na úrovni spoločnosti a budeme sa čo najviac snažiť, aby sme premenili tie prínosy zo spoločného trhu na úrovni spoločnosti aj ďalej. Ďakujem pán Bregman z Eurocommerce. Uh, yes. Well... Možno na začiatok eh, povieme niečo k štruktúre komisie. Myslím, že ako povedala Martina, tí asi najlepšie sú zorganizovaní, ako to zor- najlepšie e, to majú vymyslené, ako to zorganizovať. Možno komisia e, e, hovorí, že majú viac pozornosti klásť malým veciam a väčším veciam. A to znamená, že členské štáty um, im prejdú malé porušenia, takže to je možno v poriadku. A potom máme pár prípadov, ktoré nakoniec e, sa nesledujú a e, potom e, povedia, že bol príliš malý dopad z jasného porušenia zákona. A Tiež e, sú tieto prípady v štátoch, ktoré nie sú e, veľkí presadzovateľia spoločného trhu. Takže malé, e, drobné porušenia dnes sú povolené. Takže keď ostanete v hľadačíku, keď dostanete mimo, keď dostanete mimo hľadačíka veľký dopadov, tak vám to prejde. Mm, to je ten odkaz toho. E, dopad z ochranárstva. Tu vám môžem podať e, pár e, drobných príkladov. Koncom minulého roku bol v Slovensku zavedený nový poplatok z maloobchodných reťazcov, ktorý platia len zahraniční maloobchodné reťazci to je asi 80 miliónov za rok. Máme ten istý príklad v Polsku, ktorý prešiel a to je asi 500 miliónov za rok. Máme v Maďarsku 100 miliónov za rok a tiež na Slovensku e, je tu veľmi e, vysoké pokuty za porušenie e, potravinárskeho zákona, ale tiež keď máte produkty pred expiráciou stále sa môžu konzumovať, ale keď už expirovali, môžete tam mať pokuty milión eur, to znamená každý uh, Eh, obchod musí eh, jedného, dvoch eh, ľudí zamestnávať navyše na to, aby kontrolovali tieto produkty každý deň. A keď si predstavíte v rozsahu toho štátu, koľko potrebujete navyše ľudí, tak spotrebitelia to pocítia v cenách odrazené. A tiež ďalší spôsob, ako riešiť tento populizmus, je, že keď sa pozrite na niektoré z týchto štátov, tak EÚ financuje vlastnú kampaň mm, proti sebe. My prinesieme veľa peňazí mm, štátom, ktoré nerespektujú právny štát a to končí v e, v nesprávnych ľudí a hovoria vždy, že e, sú zlí. Takže e, môžete potom nakoniec tie peniaze mm, vybrať naspäť. A je to nepochopiteľné, že stále sa to deje a E, tiež to bola správa minulý týždeň, ktorá bola prijatá a tiež e, je to s tým spojené a mohlo by to byť spôsob, ako rozmýšľať na to, aby sme prestali financovať ľudí, e, ktorí klamú o tom, čo EU robí. Uh, we... Ďakujem pekne. A nakoniec pani Choins, nech sa páči. Ďakujem pekne na začiatok. Eh, chcem sa pokúsiť odpovedať na otázky od eh, pána Libo eh, o tom, či plná alebo minimálna harmonizácia, o tom, ako sa stajame z hľadiska ochrany spotrebiteľov k tomuto napätiu, ktoré môže existovať, o tom medzi plnou ochranou z vlastnej legislatívy alebo z toho, že majú prístup k viacerým produktom a že vďaka harmonizácii bude viac produktov na domácom trhu. E, rád by som povedal, že základná myšlienka, že e, spotrebitelia sa zriekajú e, svojich práv, aby mali prístup, tak to môže byť nebezpečné, pretože ak by to bolo v iných oblastiach, ako napríklad ochrana produktov alebo bezpečnosť produktov, tak to musíme dať pozor na to, aby sa to nezneužilo ako koncepcia. E, spotrebitelia sú dobre chránení a je to skôr problém pre podniky v minimálnej harmonizácii, pretože väčšina spotrebiteľov v rámci minimálnej harmonizácie je chránených medzinárodným právom, to znamená, ich právo je e, aplikované, keď e, ich kontaktujú spoločnosti. No, môžu tiež naplňať aj inú legislatívu, ak aktívne predávajú na iných trhoch. No videli sme v tej previerke spôsobilosti, že to sa nepovažuje za e, náklady e, na e, plnenie predpisov v podnikách. Takže možno, že premysel to nafúkuje. A myslím, že by sme mali byť pragmatickí, e, čo týka plnej a minimálnej harmonizácie. Veľa prípadov, kde e, plná harmonizácia dobrá. Chcem e, e, citovať e, naredenie o právach cestujúcich v leteckej doprave. Pán Šváb to spomenul. My sme spokojní s týmto naredením. Je to dobré naredenie, je to opäť problém plnenia, pretože ľudia neži dostávajú svoje náhrady, ale to je problém, to nie je problém EU. Mnoho z existujúcich smerníc e, je plne harmonizovaných, takže je tu už veľa e, legislatívy, ktorá je plne harmonizovaná a sme s tým spokojní. A máme e, okravý počet ustanovení, kde je konflikt a ten konflikt je spojený so skutočnosťou, že existujú rôzne právne tradície a členské štáty sa toho držia, a spotrebitelia očakávajú, že sa ich vlády to budú držať a môžeme povedať, že buď e, to nechajme ako e, možnosť, ako voliteľnú možnosť pre členské štáty, e, držať sa tej úrovne ochrany spotrebiteľov a potom uvidia, že či to spôsobuje problémy alebo nie. A potom sa dostaneme z, tej, z toho blokovania alebo pôjdeme do konfliktu s členským štátom, keď je nejaké blokovanie a nie je tam žiadna smernica. Takže Videli sme to pri predaji tovarov, pri diskusii o predaji tovarov, že aká je to škoda, ako to meška. Mohli sme tam mať e, pokrok, pretože niekde v rade e, nastal pokrok pri plnej harmonizácii kvôli obrovskom blokovaniu. Takže keď môžeme kombinovať väčšinou úplnú harmonizáciu s oblastiami, kde stále potrebujeme e, voľnosť pre členské štáty, aby konali v na aby pracovali na vlastnej právnej kultúre, tak e, potom e, zistiť, že či tam je problém, e, to by bol pre nás správny prístup. Mohli by ste to skrátiť, lebo ešte máme druhú diskusiu? Len za minútu chcem povedať, že myslím, že ja som hovoril dosť pozitívne, keď som spomínala, čo priniesla legislatíva o spoločnom trhu harmonizácie. Niečo som povedal dnes k tomu, čo som povedal v minulosti, je skutočné, že teraz vieme, že teraz je um, plnenie súčasťou systému a musíme kolektívne uh, zvyšovať úsilie, aby sme aj v skutočnom živote harmonizovali realitu pre spotrebiteľov. Ďakujem, s tým môžeme uzavrieť prvú panelovú diskusiu a teraz prejdem k druhej diskusii, kde máme hľadisko legislatívcov a najprv pán Nunez de Almeida z Európskej komisie. Máte slovo. Dear Madam Chair, uh... Vážená pani predsednička, pani Annelin, ctení poslanci výboru, dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie hovoriť s vami dnes na dnešnej schôdzi, keď hovoríme o spoločnom trhu EÚ o prínosoch e, budúcej jej harmonizácia noriem a za možnosť zúčastniť sa na panelovú diskusii. Minulý týždeň sme slavili 25. výročie spoločného trhu a myslím, že všetci si ceníme, aké dôležité je vidieť to z rôznych hľadisk. Spoločný trh je bijúce srdce EÚ kde máme viac ako 500 miliónov európskych občanov a 24 miliónov e, spoločnosti a HDP e, vo výške 14 triliónov eur za rok. Je to jeden z najväčších úspechov Unie a najsilnejšie aktívum Unie e, v stále globálnejšom svete a myslím si, že mm, tie 4 miliardy eur, čo navrhuje komisia pre spoločný trh pre nasledujúci dlhodobý rozpočet EÚ 2021-2027, to silne zdôrazňuje. Ehm, prvá panelová diskusia mi opäť e, jasne ehm, povedal, že ak spoločný trh je bijúce srdce EÚ, tak potom štandardizácia ehm, umožní, aby bylo v správnom rytme Myslím, že to osobitne platí um, pre odstraňovanie technických prekážok obchodu. Európske štandardy, ktoré um, nahradzujú potenciálne konfliktné uh, štandardy vo všetkých členských štátoch a uľahčujú takto prístup na trh, uh, prispievajú k integrácii spoločného trhu. Oni tiež pomáhajú zabezpečiť, že doplňujúce e, produkty a služby e, môžu vzájomne operovať a uľahčujú zavádzanie inovatívnych produktov a e, budujú dôveru európskych občanov v kvalitu produktov a služieb, ktoré sa ponikajú v Unii. Európsky systém štandardizácie sa hodnotí ako prispievateľ k celkovému rastu a podporuje inováciu a globálnu konkurencieschopnosť v európskom priemysle. Ale um, priemysel sa rýchlo transformuje a preto vyžaduje uh, vhodné uh, reakcie na štandardizáciu, uh, ktoré podporujú pokročilé štandardy a systém európskej štandardizácie. Jedinečnosť európskeho systému štandardizácie leží v štandardizovanej podpore legislatívy EÚ. Tento systém funguje vďaka eh, dôležitému verejno-súkromnému partnerstvu medzi komisiou a spoločenstvom pre štandardizáciu a preto 200 miliónov eur v rámci programu spoločného trhu má pokračovať v hm, tejto spolupráci a má eh, vypracovať eh, štandardy vhodné pre budúcnosť. E, ako viete, toto bolo zverejnené e, v vesníku EU a e, je tu prezumcia zhody s požiadavkami zákonom EÚ. Toto poskytuje dôležitú právnu istotu užívateľom pre harmonizované štandardy, čo je osobitne dôležité pre malé a stredné podniky, ktoré im umožňujú uvázať na trh produkty v súlade s legislatívou EÚ na trh bez dotatočných nákladov. Európska komisia neustále pracuje na zlepšení e, fungovania e, systému štandardizácie a je naďalej odhodlaná zvyšovať efektívnosť, transparentnosť a právnu istotu pre všetkých hráčov, ktorí sú zapojení do e, vypracovania harmonizovaných štandardov v kontexte rozhodnutia Európskeho súdneho dvora známeho prípadu Eliot ktorý e, uvedol záver, že harmonizované normy sú súčasťou e, zákona. E, komisia zverejnila harmonizované štandardy a zvrazňuje to úlohy a zodpovednosti samotného systému, osobitne zodpovednosti Európskej komisie v procese iniciovania a riadenia a sledovania harmonizovaných štandardov. Komisia bude naďalej sledovať obsah e, navrhovaných harmonizovaných štandardov a hodnotiť základné požiadavky legislatívy e, na harmonizáciu v Európskej únii. E, v oznámení sú štyri kľúčové opatrenia, jednak transparentnosť a efektívnosť harmonizovaných štandardov a ich posilnenie. Komisia sa zameria na E, zníženie e, e, toho sklzu pri neriešených harmonizovaných norm, normách. Takže pri publikácii harmonizovaných noriem sa podarilo znížiť ten sklz o tri štvrtiny. Komisia ďalej zefektívni rozhodovacie procesy na internej úrovni, zverejňovaním odkazov na harmonizované normy v eh, úradnom vesníku. Komisia začala sa zaoberať aj osvedčenými postupmi v rámci interných eh, eh, rokovacích rokovacieho poriadku komisie a bude nasledovať rozhodnutie po tretie, komisia zverejnila usmernenie eh, ohľadom eh, praktických aspektov eh, implementácie. To je dôležité, aby ten dokument bol dostupný a aby bol jasný čo najviac s cieľom dosiahnuť väčšiu transparentnosť a predvydateľnosť pokiaľ ide o ďalší rozvoj noriem a štandardov. Komisia bude konzultovať všetkých, e, všetky zainteresované strany a sprístupní tento dokument ešte tento rok. Napokon e, zameranie na presadzovanie systému e, konzultácií pri hod- na hodnotenie harmonizovaných štandardov, takzvané Eh, poradenstvo pri harmonizovaných štandardoch. Tu ide o plnenie právneho, právnej povinnosti komisie hodnotiť návrhy harmonizovaných štandardov. Systém poskytuje predstavuje veľký príspevok k rozvoju dobrých štandardov, ktoré nakoniec môžu byť eh, uvedené v OGEU a eh, ten počet expertov sa zvýšil z 34 na 35 a ten systém už e, sa rozbieha a umožňuje vysokokvalitné spra- hodnotiace správy a poskytuje spätnú väzbu komisii a e, ďalším organizáciám pre európsku štandardizáciu. Politika komisie je naďalej taká, aby sa e, európske štandardy dobrovoľne presadzovali a harmonizácia samozrejme sa považuje za kľúč k úspechu. Okrem harmonizovaných štandardov požadovaných komisiou je samozrejme celý rád európskych štandardov a noriem a e, úloh, e, ktoré platia, e, plnia európske organizácie pre normalizáciu. To, to treba eh, podporovať a treba podporovať eh, politiky eh, komisie v energetike, obehovom hospodárstve, vnútornej bezpečnosti a vnútornom trhu. Komisia toto definuje v rámci ročných pracovných programov a niektoré z tých relevantných aspektov sa tam takisto odrážajú. Komisia takisto spolupracuje s partnermi z priemyslu, verejnými orgánmi, mimovládnymi organizáciami a univerzitným sektorom, eh, pokiaľ ide o štandardizáciu a medziinstitucionálny dialog. V rámci dialogu komisia pozvala eh, vysokoposledných predstaviteľov v rámci predsedu, predsedničky tohto výboru eh, na diskusie o strategických otázkach týkajúcich sa iniciatív komisie v oblasti štandardizácie a na prediskutovanie ďalších politických priorít na posilnenie tohto systému. Jasným posolstvom bolo to, že princípy nového e, prístupu musia e, byť posilnené, musí sa takisto jasne stanoviť, kto má aké úlohy a e, to preto, aby priemysel EÚ bol stále na čele svetového vývoja. Takže štandardizácia musí vychádzať z princípov stanovených komisiou a toto v podstate je v súlade s potrebou silnejšieho systému. Takže na záver, ten súčasný systém funguje, ale Európska komisia uznáva, že je potrebné ďalšie zlepšenie Tie opatrenia v oznámení komisie e, sa spustili hneď na dosiahnutie ďalšieho pokroku, pokiaľ ide o právnu istotu, predvídateľnosť e, a rýchle plnenie a rýchle, rýchle, rýchlu realizáciu prínosov týchto štandardov. Komisia teda bude naďalej spolupracovať so všetkými partnermi na zabezpečenie úspechu európskej štandardizácie, ktorá je základom dobre fungujúceho vnútorného trhu. Spoločná iniciatíva e, e, v oblasti štandardizácie tento rok e, sa mm, ukončí a komisia usporiada spoločne s rumunským predsedníctvom 7. júna konferenciu na vysokej úrovni o štandardizácii. A toto bude vynikajúca príležitosť na ďalšiu výmenu názorov ohľadom strategických otázok a na vyvodenie ponaučení a na stanovenie nasledujúcich politických priorít. Ďakujem vám za pozornosť a teším sa na ďalšiu diskusiu o týchto otázkach s vami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší rečník je pani Misioli, riaditeľka Standards and Digital Solutions. E, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička. Chcem poďakovať za pozvanie E, na toto stretnutie. My sme jednou z tých dvoch alebo troch e, organizácií, e, ktoré sa zaberajú štandardizáciou na podporu jednotného trhu. Štandardizácia je určite jedným z hybných faktorov pri vytváraní jednotného trhu EÚ. Európske normy nahrádzajú národné technické špecifikácie, ako viete, 34 národných špecifikácií je to. Ideme teda aj za nad rámec jednotného trhu. A e, tým sa vlastne odstraňujú technické prekážky obchodu. Európska štandardizácia určite e, pomáha, má teda podporu v e, tej implementačnej legislatíve, v tej novej smernici a NLF a 20 našich štandardov sa vytvára na základe požiadavky Európskej komisie a s podporou harmonizačnej legislatívy. Takže takto postupujeme aj v rámci konceptu nového prístupu a právneho rámca. Ako už tu bolo povedané pánom Nunesom de Almeida, to je vlastne e, e, takým tým základným kameňom e, tejto štandardizácie verejno-súkromné partnerstvo Mm, tam je zapojená Európska komisia, verejné orgány a všetky zainteresované strany, ktoré prispievajú k vytváraniu štandardov a ktoré nakoniec vlastne tieto normy aj používajú. No a posilnenie tohto verejno-súkromného partnerstva súvisí s flexibilnosťou e, celého tohto procesu vytvárania štandardov to je samozrejme niečo, čo je dôležité pre výrobcov a ide tu o vytváranie technických riešení, ktoré sú aktuálne a zodpovedajú požiadavkám doby a legislatívy. Ten systém umožňuje zjednodušenie cezhraničného obchodu, znižuje náklady a a zvyšuje konkurencieschopnosť e, jednotného trhu e, a takisto aj na globálnej úrovni sú tu dohody s nadšími medzinárodnými e, náprotivkami, ktoré <clears throat> sú v tomto zmysle dôležité. Takže tie normy a ten systém sú dobrovoľnej povahy a v podstate vychádzajú z potrieb trhu, z potrieb zain- zainteresovaných strán. Je to inkluzívny systém, eh, ktorý predpokladá zapojenia všetkých tých, eh, pre ktorých je to dôležité. Je teda inkluzívny, otvorený a transparentný ako proces. Európsky eh, systém štandardizácie nepochybne zabezpečuje aj je nepochybne podporovaný aj legislatívou, ktorá otvára možnosti pre inovácie a E, takisto sa zbližuje výskum, vývoj a trh vďaka tomu. A to zvyšuje bezpečnosť spotrebiteľov. Avšak je niekoľko aspektov, ktoré podľa mňa treba objasniť. My sme vždy vnímali, že je istá, e, istá sivá plocha medzi legislatívou a štandardizáciou a je ťažké niekedy definovať, čo je pokryté štandardizáciou, čo je pokryté legislatívou a um, tí, ktorí nie sú priamo zapojení do procesu štandardizácie, to obvykle vnímajú ako zložitejšie, to znamená identifikovať tieto hranice. Táto sivá zóna, ako vidíme, narastá a to najmä v poslednej dobe, keď e, je zrejme, že aj tí, e, ktorí e, potrebujú technické riešenia, očaká, teraz by mali mať väčšiu znalosť aj, legál, aj právnych aspektov. A to tak trocha odráža odrádza pardon, e, e, týchto expertov práve vzhľadom na narastajúce administratívne a legálne požiadavky. Máme tu teda ten e, Sanders Development Process a v rámci neho je snaha prispievať k vytváraniu dobrých štandardov pre vnútorný trh, ale treba, to zachovať, treba tu zachovať potrebnú flexibilitu systému, treba naďalej zainteresovať e, zainteresované strany a e, priemysel a takisto vytvoriť aj dôveru, nastoliť dôveru v tento systém. Za všetky tie roky sme videli, že e, dôkazy nejakej nebezpe- že, že nedostatky, ktoré sa týkajú bezpečnosti systému a tak ďalej, e, väčšinou súviseli s komerčnými aspektmi. A my chceme poďakovať Európskej komisii za celý rad opatrení na objasnenie roli a zodpovednosti legislatívcov a e, tých, ktorí robia štandardy a za to, že hm, to hm, takto hm, doposiaľ koordinovali, aby to bolo všetko jasné pre zainteresované strany. Pokiaľ ide o budúcu prácu, treba sa zamerať najmä na digitálnu transformáciu a my sme už e, zapojení, do, my už sme spustili digitálnu transformáciu našich e, postupov, e, zaoberáme sa potrebami budúceho rozvoja v rámci digitálnej transformácie a budúcich potrieb priemyslu a v rámci požiadaviek 21. storočia a pracujeme na tom čoraz intenzívnejšie s našimi zainteresovanými stranami, našimi partnermi. Treba eh, dobre pochopiť, eh, treba, aby eh, zainteresované strany pochopili dobre, aké sú prínosy toho úsilia, času, ktoré vynaložia, že to E, nakoniec e, prináša e, prospech nielen im, ale celej spoločnosti. Takže ide tu o flexibilnosť a agilitu. A chceli by, uvítali by sme aj väčšiu, in, viac iniciatívy, pokiaľ ide o právny rámec. To nie je vždy ten prípad. Hovorili sme o akte o kybernetickej bezpečnosti napríklad a tom, či prispieva k zvýšeniu bezpečnosti spotrebiteľov, ale tu nehovoríme o tom novom e, právnom rámci. Ide tu o to, čo e, e, na čom pracujú napríklad e, naši spolupracovníci a legislatívci z iných častí sveta. Máme tu celý rad e, dobrých e, príkladov toho, ako sa dá vyvážiť technologický vývoj a trhové očakávania. Takže treba pokračovať v dialogu s Európskou komisiou, treba pokračovať v tejto vynikajúcej spolupráci, ktorá už prebieha veľa rokov. Určite budeme chcieť pokračovať v dialógu aj v nadväznosti na nedávne oznámenie komisie, o ktorom hovoril pán Nunes de Almeida. No a plánujeme ako Senelek takisto e, vypracovanie vyhlásenia, kde sa bude objasňovať rola štandardizácie e, vo vzťahu k e, legislatíve a vnútornému trhu No a ide nám aj o to, aby sa zlepšilo chápanie tejto veci zo strany malých a stredných podnikov. E, budeme stavať na troch pilieroch. And focusing Chceme sa zameriavať na efektívnosť, tiež sa chceme zamerať na analýzu globálnych trendov, proces digitalizácia výskumu. Tiež sa chceme zamerať na význam nového právneho rámca v jednotnom trhu a tiež sa chceme zamerať na to, ako štandardy môžu podporiť agendu do roku 2030, čo sa týka odročilného rozvoja. A my vlastne podporujeme tri hlavné piliere. Hospodársky, sociálny a ekologický aspekt. Teda snažme sa e, o pokračovanie spolupráce s komisiou. E, a k tomu vás chceme vyzvať e, aj my za nás a my budeme naďalej podporovať vnútorný trh. Ďalej pán Kenkenen. Ten predseda skupiny na vysokej úrovni, ktorá sa venuje konkurencieschopnosti a rastu na úrovni rady. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem za pozvanie na toto dnešné vypočutie. Volám sa Janne Kenkenen, predsedám pracovnej skupine pre konkurenceschopnosť a ráz na úrovni rady a bol som vymenovaný na dĺžku trvania predsedníctva. E, naozaj si cením vaše pozvanie, aby som priblížil naše pohľady na úlohu harmonizácie jednotného trhu. Chcel by som doplniť, že moje postoje sú osobné a nemusia nevyhnutne zastupovať postoje rady či jednotlivých členských štátov. Pozrel by som sa na túto významnú tému z takého všeobecnejšieho pohľadu a tiež sa pozriem na schopnosti Európskej únie, čo je vlastne súčasťou aj mandátu pre našu pracovnú skupinu. Zásadná otázka, ktorá sa zároveň v Európe je nasledovná ktoré politické opatrenia by boli nevyhnutné v budúcnosti na to, aby sme zaistili, že naša ekonomika bude rásť, prosperovať, ale tiež bude úspešná v globálnom prostredí, pričom sa zohľadní rýchlosť technologických zmien a tiež eh, ako je potrebné prijímať eh, rozhodnutia, ktoré sú ekologicky a sociálne udržateľné. Jednotný trh je rozvíjajúci sa koncept a tak je to aj správne. Preto hovoriť o ňom je také dôležité je dôležité, aby strategické priority EÚ pre ďalších 5 rokov sa týkali minimálne nasledovného. Poprvé, je dôležité vytvoriť rovnaké pravidlá pre všetkých. Požadujeme rovnaké pravidlá pre európske podniky a keď pôsobíme na globálnych trhoch, mali by sme požadovať to isté aj na našom trhu v EÚ. Európsky jednotný trh je eh, vynikajúcim úspechom a prináša európskym podnikom aj občanom mnoho prínosov. Avšak vytvorenie rovnakých podmienok pre podniky v EÚ a tiež v kontakte s externými trhmi to si vyžaduje holistickejší a otvorenejší prístup, najmä prepojenia a dopady eh, medzi politikou jednotného trhu, priemyselnou politikou a digitalizáciou to by sa malo viac zdôrazniť e, a využiť na prospech európskeho priemyslu ďalej. Po druhé, globálna konkurencia a tiež e, technický rozvoj ako digitalizácia by sa mali vnímať ako príležitosť, nie ako hrozba. A preto je dôležité, aby aj sociálne aspekty, ako napríklad dopad e, na množstvo a kvalitu pracovných miest, aby aj tomuto sa venula pozornosť v tomto smere. E, je e, relevantné aktualizovanie zručnosti. Európania musí mať pocit, že globalizácia neprebieha na ich úrok, ale tiež, že majú možnosť nečerpať výhody ako spotrebitelia, ale ako občania. Ďalej po tretie, Spoločné pravidlá sú nevyhnutné v tých ekonomických sektoroch a v tých oblastiach, ktoré sú nevyhnutné na zachovanie konkurenceschopnosti a rastu európskej ekonomiky. Harmonizácia môže byť veľmi efektívny a užitočný nástroj vo vytváraní spoločných pravidiel a tiež zaistenie lepšie fungujúceho jednotného trhu. Najmä, keď sa pozorne zváži, kde je potrebná harmonizácia a keď sa skutočne bude reagovať na potreby trhu. Okrem toho, musíme tiež zaistiť jednotné plnenie a presadzovanie harmonizovanej legislatívy v celej EÚ. Netýka sa to však len harmonizácie legislatívy, ktorá je potrebná na zlepšenie konkurenceschopnosti Európy. Digitalizácia je nevyhnutnou súčasťou vnútorného jednotného trhu, ako aj moderných eh, priemyselných sektorov. Je to významný faktor v ponúkaní rozsiahleho potenciálu pre budúci rast Európe a tiež v globalizovanom svete. Preto prožite, ktoré ponúka digitalizácia, aby sa mali efektívne využívať. Uvedím príklad. Nariadenie GDPR môžeme vnímať ako nový štandard, ktorý definuje práva spotrebiteľa a tiež stanovuje pravidlá dátovej mobility v Európe. Tiež sa z toho môže stať aj globálny štandard, skôr alebo neskôr. V ideálnom prípade by to mohlo poslúžiť ako základ pre nové modely pre rozvoj nových podnikateľských modelov, napríklad na úrovni platformovej ekonomiky. Jednotný trh je veľkým výdobytkom a výhodou a je dôležitý pre Európu a jej ekonomiku. Žiaľ, jednotný trh nie celkom drží krok e, s vývojom trhu, pretože nereaguje dostatočne rýchlo na technický vývoj a na zmeny na trhu. To už má veľmi vážne dopady, keďže mnoho priemyselných sektorov nebolo schopných e, prispôsobiť sa týmto zmenám dostatočne rýchlo a konkurovať globálnym hráčom. Je to problém pre konkurenceschopnosť Európy a je treba na to hľadať riešenie. Inak nie je veľká nádej pre prosperujúcu EU ekonomiku v dlhodobom meradle. Vzhľadom na to, ďalší um, rozvoj jednotného trhu bude eh, jednou z priorít predsedníctiev, ktoré ja chceme v tomto dialogu pokračovať, tak aby sme zaistili, že vývoj jednotného trhu bude naozaj prioritný aj pri ďalšom e, súbore strategických priorít EÚ a tiež, že to dobre zapadne do kontextu priorít v priemyselnej politike, keďže digitalizácia by mala byť súčasťou aj pracovného programu, aj ďalšieho súboru priorít pre celú EÚ. Okrem toho, riadne plnenie nových priorít bude tiež rovnako dôležité. V tomto smere úloha Európskeho parlamentu bude naozaj rozhodujúca. Chcel by som sa ešte raz poďakovať za pozornosť, za to, že som dostal priestor vyjadriť sa ako nový predseda pracovnej skupiny na vysokej úrovni na úrovni pre rast a konkurenceschopnosť. Ďakujeme pekne. Teraz sa, sa obracujem na Andreasa. Či má nejaké otázky na rečníkov v druhom paneli? Andreas? thank you, chairwoman. Thank you for, the speakers as well. I think... Ďakujem, pani predsednička, ďakujem aj rečníkom. Vždy je zaujímavé počuť si argumenty, ktoré nám prinášajú Chcel by som položiť otázku dvom prvým rečníkom, ktorí sa vyjadrovali k štandardizácii v konkrétnom regulačnom eh, kontexte, kontexte regulačného rámca. Ja hm, nemyslím, že čo sa týka štandardizácie a jej hodnoty, eh, sú nejaké nezhody názorov, ale sú s tým spojené dve výzvy. Poprvé, ako zaistiť, aby európsky štandard, ktorý sa príjme, bude vhodne spropagovaný tak aby tí, ktorí možno nebudú úplne spokojní s týmto štandardom, neutekali ich hneď do novín, kde sa bude sťažovať na Európu, ktorá údajne presaduje nesprávne štandardy a podobne. Pred troma rokmi, myslím, sa to objavilo, keď teda viedli štandardy pre vianočné sviečky, pre vianočné osvetlenie. V niektorých krajinách sa to vyhodnotilo kriticky, v tlači sa útočilo na úniu, ktorá takto vnúcuje legislatívu. Štandardy nie sú pritom takéto povyhy, ale keď sa takto útočí na Európsku úniu, tak je to naozaj veľmi zlé. Je to priamočná mora a ďalej. Po druhé, vznikne problém v súvislosti s tým, že malé stredné podniky majú čoraz menej schopností pracovníkov venovať sa týmto pravidlám štandardizácie a preto je tu isté riziko, že tieto firmy, ktoré nemôžu to patrične ošetriť, budú znevýhodnené a veľké firmy, ktoré sú zastúpené aj v pracovnej skupine, budú na tom lepšie. Je to problém, vzhľadom na hospodárskú štruktúru, ktorú máme v Európe. Nemali by sme sa však zameriavať e, na malé stredné podniky v postihoch. Ďakujem pekne. Ešte ja mám dve otázky. To súvisí s tou prvou diskusiou najskôr. Prvá otázka. Konkrétne sa chcem opýtať Európskej komisie, ako chcú venovať väčšiu pozornosť presadzovaniu existujúcej legislatívy, najmä v oblasti vnútorného trhu totiž je množstvo legislatívy už prijatej. Ako teda sa chcete zamerať na lepšie plnenie už existujúcej legislatívy, tak aby členské štáty už začali plniť existujúcu legislatívu a tiež v druhom rade taká všeobecnejšia poznámka a otázka k štandardizácii. Myslím, že je tu rozdiel medzi prístupom k štandardizácii na úrovni USA a na úrovni EÚ. Ja som to pochopila tak, že v USA je to skôr dobrovoľnej povahy, Teda výrobca sám si môže zvoliť, či podrobí e, svoj výrobok existujúcemu štandardu. Tam sa to vníma ako známka kvality. V istom zmysle, ak sa rozhodnete podrobiť sa štandardom v legislatíve. Myslíte si, že aj v Európe by sme mali ísť touto cestou, teda tak, touto cestou dobrovoľného prístupu, alebo skôr nie? Toľko teda dve moje otázky. Možno by sme mohli postupovať v tom istom poradí ako v prvom prípade. Najskôr teda pánu nezdal Meda za komisiu. Uh, well, um, Well, I mean, I'm, I'm a bit sort of struggling on how to reply to ja bojujem s tým, ako eh, mám eh, reagovať na tú prvú otázku pána Švába o tom, ako môžeme zabraniť ľuďom, aby mm, sa eh, stiažovali na škandály, ako napríklad tie vianočné sviečky v novinách. Um, snažíme sa, aby tu bol uh, e, konsensuálny systém a jeden z jeho prívlastkov toho európskeho systému je, že je inkluzívny, môže to trvať istú dobu, no ide o to, že každý by e, mal e, sedieť v miestnosti a prediskutovať a dohodnúť štandardy so všetkými možnými zaujímami a všetkými odvetviami a tak ďalej. Viem si predstaviť, že vždy budú ľudia, ktorí asi budú nespokojní s konečným výsledkom, procesu štandardizácie, hoci e, našťastie väčšina tých tém je technických a nedostáva sa do novín. Ale myslím si, že čím viac máme e, spotrebiteľských organizácií a systému štandardizácií, tak asi menej takýchto výsledkov nakoniec bude. Čo sa týka eh, otázky malých a stredných podnikov, to je veľmi dôležitá otázka. Je to pravda, že bolo by to nereálne očakávať, že malé a stredné podniky by dokázali um, tak veľa dať uh, personálu na procesy standardizácie, ako sú veľké firmy. A jeden z obáv komisie pri hodnotení štandardov, eh, ktoré sa majú odvolávať ako e, harmonizované štandardy, aby nenastal gold plating zo strany veľkých skupín e, na úkor malých podnikov, tak miesto to, aby sme si e, dali za cieľ, že všetky malé a stredné podniky by boli súčasťou toho technického výboru, čo je asi nemožné, musíme pracovať na tom, aby e, širší predstaviteľi a zastupcovia malých a stredných podnikov vedeli, aké e, sú obavy ich e, členov, aby ich vedeli adekvátne zastupovať v tom procese. A k vašej otázke o plnení vymáhania legislatívy máme dva pripomienky. Jedna z priorít Ehm, vymáhania e, zo strany komisie je zabezpečiť e, e, hodnú transpozíciu európskeho, európskych predpisov a to niekdy nemožno zísť to povedať, že by to komisia nepovažovala za prioritu a čo týka minulých zásahov, vystúpení, keď ste hovorili, že keď je e, malá e, škoda, tak e, im to prejde, tak to je asi adekvátna reakcia. Komisia nemá možnosť riešiť všetky prípady, ktoré dostane do pozornosti. Sú to faktické, praktické aj zdrojové obmedzenia a musím zabezpečiť, že na národnej úrovni musím mať bilaterálnu spoluprácu, ktorá bude e, vhodne e, e, riešiť to, čo ten rečník nazval malé prípady. Čo sa týka štandardizácie v celej EÚ, myslím si, že vo všeobecnosti európsky priemysel a európske spoločenstvo pre štandardizáciu má konsenzus, ktorý oddeluje mm, pravidlá pre existujúci systém a tie sú v poriadku. Je zaujímavé, mm, keď sa porovnáme s americkým systémom, že sa môžeme poučiť e, z toho, čo iné oblasti robia. E, je jasné, sú tu rozdiely medzi európskym a americkým štandardizačným systémom. Sú to metódy, ktoré môže svet e, skopírovať, ale myslím si, že nie je to žiadny úmysel zatiaľ, aby sme e, prijali americký systém alebo aby sme mysleli na americký systém a sme spokojní s našim inkluzívnym jedným štandardom pre všetky Ehm, produkty a nemáme na mysli toto zmeniť. Next... Ďakujem pekne. A ďalší e, dvaja rečníci, prosím, a, e, a, e, hovorte krátko a ďakujem tlmočníkom. Teraz pani Mizerohli, nech sa páči. Ďakujem pekne. Budem hovoriť stručne, čo sa týka tretej otázky. Mm, ako už bolo spomenuté, európska štandardizácia je konsenzuálny proces, je e, transparentný a inkluzívny a e, my sa snažíme zapojiť všetkých relevantných e, účastníkov do rozvoja štandardov a chceme tiež informovať, keď začíname projekt, čo najviac, aby každý, kto má záujem, sa mohol na tom zúčastniť ako bolo predtým eh, povedané, môže to byť ťažké všetkých eh, zachytiť, eh, ale snažíme sa čo najviac zvyšať povedomia. Mali by sme na to pamätať počas rozvoja tých noriem. Je tu špecifická fáza, ktorá sa nazýva verejné pripomienkacie konanie, ktoré umožňuje každému, kto má záujem, aby predložilo pripomienky k návrhu tých štandardov a toto je správna chvíľa, aby mm, tí, ktorí sa nezúčastnili na vypracovaní noriem, mohli e, prispieť e, k mm, vývoju štandardov, no môžeme urobiť aj niečo viac, aby sme zvyšovali povedomie, keď budú tie štandardy zverejnené, čo sa týka účasti malých a stredných podnikov. Toto sú jedni z našich kľúčových účastníkov a e, uvedomujeme si, že môžu mať menšie prostriedky ako e, veľké e, podniky a my pracujeme na tom, aby sme uľahčili účasť malých a stredných podnikov, ako aj spoločnosti. Vytvorili sme skupiny, ktoré sa snažia e, zvyšovať ich účasť e, na európskej aj národnej úrovni. A čo týka poslednej otázky, e, my sa nesnažíme použiť americký systém, ktorý je iný ako európsky, ale tiež chcem pripomenúť, že európsky systém je dobrovoľný, že normy sú dobrovoľné a v Európe každá aktivita, čo týka rozvoja štandardov, je dobrovoľná, vychádza z potrieb trhu a niektoré z tých štandardov e, majú odvolávky aj v úradnom vestníku, ale hlavné aspekty a hlavný princíp je dobrovoľná povaha štandardizácie. Yes. Ďakujem a nakoniec pán Kankan. Ďakujem pani predsednička. Pár všeobecných pripojenok. Určenie štandardov je dôležitá zložka mm, konstrukcie spoločného trhu a v tomto kontexte zopakujem potrebu, aby sme konali rýchlo, hlavne e, v oblastiach, ktoré sú charakterizované rýchlo sa rozvíjajúcimi technológiami. Európa musí držať krok s e, vývojom na globálnom trhu a ak chce ostať e, relevantná v mnohých ekonomických oblastiach, ktoré e, vidíme, že sa globálne rozvíjajú, tak musíme byť schopní rozvíjať aj možnosti zväčšovania rozsahu, ale aj umožniť dostatočnú rýchlosť, aby naše systémy umožnili podnikom rozvíjať svoje aktivity. A myslím, že to um, platí aj pre štandardné um, zostavy. A máme dobré um, príklady z minulosti, čo týka napríklad štandardu GSM. Myslím, že to vydložilo uh, cestu pre um, celý telekomunikačný priemysel, aby sa rozvíjal a to je vďaka európskym štandardom nakoniec do veľkej miery a mali by sme sa zamerať aj na vznikajúce technológie viac ako v súčasnosti a mali by sme sa osobitne zamerať na tieto dôležité bode, aby sme reagovali na potreby trhu a rozvoj. Uh, very... Ďakujem pekne našim rečníkom. Počuli sme isté zaujímavé body ako viete, budeme mať e, tu za pár komisárov, ktorí e, budú predstavovať ich činnosti v posledných rokoch a budeme tiež e, pokračovať v budúcich rokoch a z toho, čo ste tu zažili, môžeme vychádzať. Tiež ďakujem tlmočníkom za to, že ostali trošku dlhšie a tu chcem eh, vám eh, popriať eh, dobrú chuť k obedu a uvidíme sa o chvíľu. Pozerám sa s dovolením. Hra na klavír si na to? Nie, nie, on na gitaru hrá. Teraz malý koncert piatok. Mm.